Good afternoon, everyone. Príjemné popoludne vám všetkým. Dovolte mi privítať vás na verejnom vypočutí o dopade eh, vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie, konkrétne na verejné zdravie, životné prostredie a bezpečnosť potravín. Predovšetkým mi dovolte privítať šiestich expertov, ktorí sa k nám dnes pridávajú na toto veľmi dôležité vypočutie. Ďakujem vám veľmi pekne za účasť marec 2019, 29. marec. Konkrétne to je deň, keď Spojené kráľovstvo opustí Európske spoločenstvo a stane sa tretím štátom. Vystúpenie z Európskej únie ale naráža na mnoho dôležitých otázok, v neposlednom rade na to, aký dopad bude mať takéto vystúpenie na Európsku úniu, keďže environmentálne problémy už zo svojej podstaty sú cezhraničné a zároveň vlastne to vedie k tomu, že je veľmi dôležité zabezpečiť aj to, aby vystúpenie Spojeného kráľovstva nejakým spôsobom neovplyvnilo naše politiky, udržateľnosť našich politík, respektíve aby to neovplyvnilo ani kvalitu a štandardy, ktoré máme v, Spojené, v Európskej únii. A to isté určite platí aj pre kvalitu a štandardy ochrany, ktoré sú v Spojenom kráľovstve. Dnešné vypočutie sme zorganizovali na to, aby sme posúdili celkový dopad Brexitu na jednotlivé oblasti politik, ktoré spadajú do pôsobnosti nášho výboru. A to s celkovým cieľom, aby sme tieto informácie, ktoré získame počas dnešného vypočutia, aby sme ich mohli odkomunikovať našim e, rokovacím tímom za Európsku úniu, aby tieto témy adekvátne zohľadnili v rámci našich rokovaní so Spojeným kráľovstvom, tak aby sme čo do najväčšej možnej miery dokázali obmedziť negatívny dopad Brexitu na Európsku úniu. Čo sa týka formátu tohoto stretnutia, dovolte mi informovať vás, že každý expert bude mať 10 minút na svoju prezentáciu. No a po týchto prezentáciách prebehne blok otázok a odpovedí, ktorá bude otvorená, alebo tieto otázky a odpovede budú určené pre poslancov. Teším sa na dnešnú diskusiu a bez ďalšieho zbytočného váhania by som dala slovo prvému rečníkovi, ktorým je pán Georg Carlsen, eh, výkonný viceprezident Arla Foods pre Európu. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj výboru Envy za to, že Arle Foods eh, dostalo možnosť eh, byť zastúpené tu na tomto vypočutí v Európskom parlamente, aby sme sa mohli vyjadriť k téme Brexitu a potenciálneho dopadu na bezpečnosť potravín. Samozrejme, obe tieto témy sú veľmi dôležité pre takú veľkú firmu ako Arla Foods. Ja osobne vediem Arla Foods v Európe, predtým som viedol Arla Food eh, v Spojenom kráľovstve, takže poznám obe strany eh, mince a takisto aj situáciu na oboch stranách kanála. A preto, aby Arla Foods dokázali zabezpečovať eh, bezpečné, zdravé a výživné mlieko a mliečne produkty je kľúčom pre naše eh, podnikanie a eh, pri našej práci najdôležitejšie mať čo najvyššiu mieru bezpečnosti potravín. To je integrálna súčasť nášho, našej práce v rámci celého reťazca, odkedy sme začali už v 19. storočí ako veľmi malé družstvo. Pre nás vlastne je Eh, proces eh, európskeho eh, zjednocovania je veľmi dôležitý a preto nás Brexit veľmi prekvapil. Ako európska ako Európske družstvo sa spoliehame na dobré fungovanie jednotného trhu a celé európske legislatívne prostredie. Nie je žiadne tajomstvo, že by, sme, že by sme dali prednosť inému výsledku britského referenda. Samozrejme musíme rešpektovať vôľu um, občanov USA um, v Spojenom kráľovstve opustiť Európsku úniu a budeme pracovať na tom, aby sme zabezpečili čo najlepšie možné vzťahy medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou. Rád by som v stručnosti predstavil Arla Foods a dôležitosť Brexitu pre Arla. A samozrejme budeme hovoriť o tom, aké dopady má Brexit na potravinovú bezpečnosť. Arla Food eh, je mliekarenská mm, spoločnosť, ktorú vlastnia farmári. Dnes nás vlastní 11 200 farmárov zo 7 štátov EÚ, teda Spojené kráľovstvo, Nemecko, Dánsko, Benelux a Švédsko. Našou misiou je vytvoriť čo najväčšiu možnú predanú hodnotu pre našich e, farmárov. Robíme všetko preto, aby sme našim farmárom platili každý deň čo najviac. V konečnom dôsledku sa zisk medzi farmárov vo všetkých 7 krajinách ehm, Celkovo máme 170 farmárov a 170 fariem a 11 tisíc farmárov, ktorí príjmajú spoločne všetky strategické rozhodnutia. Varla máme taký malý európsky parlament v rámci nášho družstva. Naši farmári dodávajú 14 biliónov kilogramov eh, mlieka denne. Sme jeden z najväčších výrobcov mlieka vo svete a zároveň na jeden z najväčších výrobcov organického mlieka vo svete. Všetko mlieko je od našich majiteľov a musíme samozrejme plne splňať náš kvalitatívny program. Program je postavený na európskej legislatíve a venuje sa témam v oblasti kvality a blahobytu zvierat, životného prostredia. Máme 75 eh, mliekarní po celej Európskej únii a niekoľko aj mimo Európskej únie. <clears throat> Berieme to tak, že v tomto smere je nevyhnutné, aby všetky naše oprevádzky držiavali najvyššiu možnú mieru bezpečnosti. Bezpečnosť potravín je tam základnou hodnotou, na ktorej bola postavená naša, naša, naše družstvo. Spojené kráľovstvo je náš najväčší trh pre Arla Food. 25 celkového globálneho zisku našej, našho družstva je zo Spojeného kráľovstva. Ale nie je to trh, je to aj naše sídlo. Je to sídlo pre zhruba 2700 farmárov a ich rodiny a 3000, viac ako 3000 farmárov, ktorí pracujú v mliekarniach v Spojenom kráľovstvu. V Spojenom kráľovstve zhruba 70 zisku je z, nášho, z našej výroby v Spojenom kráľovstve a z toho, čo je tam spracované. 30 zvyšku e, je z dovážaných produktov, ktoré sú dovážané z mliekárne v Európskej únie, zhruba 176 e, tisíc tón denne e, vlastne prepravuje medzi Spojeným kráľovstvom a, Spojen- a zvyškom Európskej únie. To vidíte aj na tomto na tomto grafe. V prípade tvrdého Brexitu by sme mohli očakávať zhruba 2,7 miliardy e, kýl mlieka, ktoré nepôjdu do Spojeného kráľovstva a budeme musieť nájsť nový trh. To by spôsobilo, že situácia na trhu s mliekom po ruskom embargu by bola e, veľmi zlá. To, čo sa stalo po ruskom embargu, by bolo iba, iba banalitou. Takže budeme sa pozerať na schopnosť trhu a vyvinie to dodatočný tlak na ceny, najmä v Európskej únie. Preto, aby sme dokázali platiť našim farmárom čo najväčšiu možnú cenu, je dôležité, aby sme dokázali e, aj podporiť udržanie pracovných miest na farmách, a keďže si uvedomíme, že naše farmy a mliekárne sú najmä vo vidieku, tak e, tento dopad po Brexite bude kľúčový. Práve preto je veľmi dôležité, aby sme rešpektovali čo najviac integritu jednotného trhu. To je kľúčové pre optimálne využívanie e, našich zásob a pre plné nadpájanie spotrebiteľského reťazca. Kým sa dohoda dosiahne, potrebujeme dostatočné prechodné obdobie, e, ktoré bude čo najbližšie podobné súčasnému status quo, aby sme sa aj my, aj farmári vedeli pripraviť na novú situáciu na trhu prípadnom, pri prípadnom zmrazení obchodu v mlieku a mliečných produktoch budeme potrebovať, aby e, prebiehal obchod bez tarifných bariér, bez obchodných a colných bariér. Keď sa zameriame na potravinovú bezpečnosť v spojitosti s Brexitom, v prípade netarifného režimu, teda bez colných bariér, bariér e, myslíme akékoľvek aj iné nepriame prekážky pri obchode a samozrejme súvisí to aj s tým, aby, sme, aby sa Spojené kráľovstvo prida, pri, prihlásilo k takým štandardom, ako má, spojené, ako má Európska únia, najmä v oblasti potravinovej bezpečnosti, bezpečnosti krmív, blahobytu zvierat a hygieny. Tieto prvé štandardy musia byť prijaté Spojeným kráľovstvom, aby sme zabezpečili, že um, že to, čo vlastne sa postupne ruší ako tým tzv. Great Repeal Act, bude nahradené relevantnou legislatívou v Spojenom kráľovstve, aby sa zabezpečila potravinová bezpečnosť v rámci britskej legislatívy. To samozrejme nevylučuje aj to, že Spojené kráľovstvo do budúcnosti môže zmeniť túto legislatívu. Súčasné signály, ktoré máme zo Spojeného kráľovstva, hoci sú mierne nejasné, majú jasnú tendenciu uberať sa v tej línii, aby sme zabezpečili rovnakú e, úroveň bezpečnosti potravín a aby sme nejakým spôsobom sa neodchylovali od európskeho rámca. Aby sme zabezpečili, že to bude zabezpečené do budúcnosti, je dôležité, aby bol vytvorený nejaký mechanizmus do budúcich rokov do obchodných dohôd medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom, aby sme zabezpečili, že britská legislatíva v oblasti potravinovej bezpečnosti bude splňať, alebo respektíve bude ekvivalentom pre európsku legislatívu. Pri kalkulovaní týchto rizík po Brexite je naše hodnotenie také, a teraz je nasledujúce. Je zrejme, že, e, že britským spotrebiteľom záleží na rovnakých veciach ako to, čo máme my tu. A v tomto smere je naozaj dôležité uvedom, e, vnímať to, že je tu pomerne nízke riziko toho, že by um, britskí farmári chceli dampovať situáciu, respektíve cenovo konkurovať. Spotrebitelia ani predajcovia nechcú takúto hospodárskú súťaž a nemá to zmysel ani v medzárodnom kontexte. Platí to predovšetkým teda minimálne pre Adla Foods. A okrem toho, čo sa týka európskej legislatívy v oblasti bezpečnosti potravín, ak akékoľvek odchýlenie od tohoto štandardu by ohrozilo um, spotrebiteľov v Spojenom kráľovstve. Spotrebitelia v Británii, rovnako ako aj v Európskej únii, chcú bezpečné a autentické potraviny a zároveň chcú legislatívny rámec e, a relevantné orgány, ktoré to budú Ehm, ktoré to budú zabezpečovať. Vidíme celkovú tendenciu je taká, že zameraná na podporu európskeho prístupu, na rozdiel od napríklad podpory amerického prístupu. Preto by si myslíme, že by bolo ehm, protichodné voči spotrebiteľským trendom, ak by v budúcnosti Spojené kráľovstvo zvažovalo zavedenie nižších štandardov než tie, ktoré má Európske spoločenstvo. Náš model družstva je postavený na kontinuálnom dôraze na zlepšovanie potravín a potravinovej bezpečnosti a takisto na silnom vnútornom trhu, kde mlieko a mliečne produkty môžu voľne cestovať cez hranice. Spojené kráľovstvo nie je len našim najväčším trhom, je to aj náš domov a preto, aby sme dokázali optimalizovať využívanie farmárskeho mlieka, je dôležité podporiť najvoľnejší možný obchod medzi e, teda v mlieka a mliečných produktov a zároveň rešpektovať aj integritu jednotlivých trhov. Má tu aj silné východisko, je tu veľmi dôležité uvedomiť si, že mali by sme zabezpečiť to štandardy a do budúcnosti. Riziko divergentných štandardov v oblasti potravinovej bezpečnosti je preto podľa nášho názoru minimálne. Ale e, je dôležité zaviesť aj mechanizmus, ktorý by zabezpečil to, že do budúcnosti e, bude potrebné potravinová bezpečnosť súčasťou našich dohôd. Naša analýza naznačuje veľmi tvrdú infláciu v prípade tvrdého Brexitu. Samozrejme, trhy sa postupne spamätajú, ale mali by sme e, si uvedomiť, aký obrovský dopad bude mať 2, miliardy kilogramov mlieka, ktoré nepôjdu do Spojeného kráľovstva a preto budeme musieť nájsť nové trhy a to v krátkodobom aj dlhodobom horizonte. Tvrdý Brexit by poškodil farmárov, našu konkurencieschopnosť na globálnom trhu a zároveň by to vytvorilo neúmerný tlak na spotrebiteľské ceny, najmä v Spojenom kráľovstve. Ako členovia Európskeho parlamentu ste súčasťou tohoto rozhodujúceho procesu a preto vás vyzývam, aby ste pracovali tvrdo na tom, že najlepšia možná obchodná dohoda bez colných bariér ehm, a nejakýchkoľvek iných colných režimov bude zavedená najmä v oblasti obchodu s mliekom a mliečnými produktami mali by tam byť rovnaké alebo veľmi ekvivalentné pravidlá, ktoré zabezpečia rovnakú kompatibilitu e, režimov na obidvoch stranách. Ďakujem veľmi pekne. Našim ďalším rečníkom je pani Sue Davis, ktorá je strategickým politickým poradcom. Nech sa páči. ďakujem veľmi pekne, ďakujeme aj možnosť vystúpiť tu na tomto hearingu. dovolte mi začať tým, že budem v stručnosti eh, hovoriť o tom, čo možno nepoznáte. My sme nezávislá eh, organizácia spotrebiteľov, which eh, v Spojenom kráľovstve. My zistujeme, akým spôsobom získavajú spotrebitelia informácie a podnikáme aj ďalšie rôzne iniciatívy a financovaní, Tá získavame financovanie z takýchto manuálov a umožňuje nám to byť nezávislí a politicky. Máme zhruba 1,5 milióna členov a podporovateľov, čím sme najväčšia organizácia spotrebiteľov v Spojenom kráľovstve. Zároveň sme neutrálni k otázke referenda, ale náš dôraz je zabezpečiť, aby sme dosiahli čo najlepší možný výsledok pre spotrebiteľov e, po odchode z Európskej únie. Počas prezentácie by som sa chcela zamerať na tri konkrétne témy. Teda Zamerala by som sa predovšetkým na to, aká je súčasná situácia, najmä čo sa týka Európskeho rámca pre potravinovú bezpečnosť. Po druhé, budeme hovoriť o niektorých výzvach a, a príležitostiach, ktoré prináša Brexit. No a v neposlednom rade budeme hovoriť o tom, čo by mali byť niektoré tie priority, ktorým sa treba venovať. Takže, aby sme začali, čo sa týka súčasného legislatívneho rámca, rozhodne Spojené kráľovstvo a Európska únia boli veľmi úzko prepojené spôsobom, ako sme, ako, ako sme pristupovali k potravinovej bezpečnosti a širšej politike v oblasti potravín. A tento rámec sa vyvíjal najmä ako odpoveď na rôzne témy počas 10 eh, ročí, či už to bola napríklad BSE, kríza, kríza dioxínov alebo konské meso, a mnohé ďalšie veci, ktoré upriemili pozornosť na potraviny. A celkovo tento rámec je podľa nás dobrý a slúži dobre spotrebiteľom. Samozrejme, kľúčovým aspektom je všeobecná, všeobecné riadenie o ochrane potravín, ktoré je momentálne revidované ako súčasť refitu, ale je tu niekoľko základných princípov, ktoré sú podľa nás veľmi dôležité, aby sme naďalej dodržiavali. Predovšetkým mali by sme tu mať jasnú prioritu, že je to zodpovednosťou podnikov zabezpečiť potravinovú bezpečnosť a zároveň je dôležité, aby jednotlivé respektíve verejné orgány mali dôležitú rolu v tomto smere a adekvátne chránili občanov. E, ponechajme teraz bokom to, že aká je tá riziková analýza z Európskeho spoločenstva, ktorá je iná ako Spojeného kráľovstva a myslím si, že v tomto smere je naozaj veľmi dôležité povedať, že táto riziková analýza musí zostať zachovaná. Kľúčové aspekty, ktoré som chcel počerknúť, je nezávislosť posudzovateľov rizika ehm, a zároveň je to aj uznanie toho, že potrebujete expertov, vedecké poradenstvo, ktoré vlastne nadpájajú rozhodovanie, ale to nie je jediný prvok rozhodovania a teda takýmto spôsobom sa tu vytvára aj priestor pre ostatné legitimné faktory. Či už hovoríme o etických oblastiach, otázka, o oblastiach, oblastiach kvality života zvierat a ďalšie témy, ktoré majú presah na to, akým spôsobom upravujeme potravinárstvo. S tým súvisí úzko aj princíp predbežnej opatrnosti a síce keď sa, zober, keď sa dostávame k vedeckým nejasnostiam, je dôležité, aby verejné zdravie bolo postavené na prvé miesto. Ak vieme, že je nejaké riziko, musíme predovšetkým chrániť spotrebiteľov. Nariadenie takisto veľmi dôležité vytýčuje aj Euró- európsky e, EFSA a práve tá robí vlastne rizikové analýza rozdielkové analýzy a tá zároveň aj počerkuje aj dôležitosť toho, aby sme mali nezávislú agentúru, ktorá je oddelená od záujmov priemyslu a takisto je oddelená aj od politických záujmov. A to je naozaj niečo, čo by sme si mali zachovať e, v budúcnosti v Spojenom kráľovstve. S tým súvisí aj celý ďalší legislatívny rámec, či už hovoríme o GMO, o, e, o rôznych tvrdeniach, o zdravotných účinkoch, o aditívach, o ďalších veciach, ktoré majú svoje špecifické režimy. E, oficiálne nariadenie o úradných kontrolách samozrejme špecifikuje, aké typy kontrol by sme mali mať v rámci členských štátov, ale zároveň to má aj veľmi dôležitú úlohu pre Európsku komisiu, v tým, čo pôvodne bol FVO, ale teraz to spadá pod DG Sante, a síce kontrolovať, ako členské štáty vykonávajú svoje predsedzovanie pravidiel a čo je relevantné pre Brexit, ako sa kontroluje to, že či tretie štáty splňajú tieto štandardy a splňajú európske požiadavky pre legislatívu. Sú tu aj ďalšie dôležité koordinačné mechanizmy, ako napríklad systém rýchleho varovania v prípade potravy na krmiu a e, Food Fraud Network, teda e, sieť pre falšované potraviny, ktorá je veľmi dôležité e, v oblasti možnosti zdieľania spravodajských informácií medzi členskými štátmi, ktorá môže byť samozrejme zlepšená. Máme tu aj systém Traces, v rámci ktorého vieme rýchlo zdieľať informácie o dovozoch, ktoré prichádzajú do Rotterdamu alebo napríklad do z britských prístavov, tak aby sme vedeli, keď sú veci zamietnuté a môžeme koordinovane pristupovať k týmto dodávkam. Zároveň chcem zdôrazniť, že máme veľmi podobné výzvy v týchto oblastiach, takže napríklad podobné dôvody otravy potravinami, tak v Spojenom kráľovstvu alebo aj v iných, je to najmä kampylobakter, ale aj ďalšie témy, ktoré súvisia s regulovaním bezpečnosti potravín, ako chápame chemickú kontamináciu. To všetko sú tie témy, ktoré sú veľmi podobné a my samozrejme pôsobíme v globalizovanom eh, dodávateľskom reťazci. Sú tu aj tiež niektoré ďalšie témy, ktoré sú stále na stole a ktoré, kým nebudú vyriešené, bude zaujímavé sledovať, akým spôsobom ich rozvinieme ďalej. Jedna z tých je napríklad otázka klonovania chovania zvierat. Čo sa týka niektorých príležitostí, ktoré máme, a, a, a hovorím to veľmi opatrne, je veľmi dôležité uvedomiť si, aký je ten typ vzťahu, ktorý momentálne máme a samozrejme, aké e, výzvy a rizika z toho vyplývajú. A z toho samozrejme bude potom aj vyplývať, či už áno alebo nie, bude nejaká obchodná dohoda a do akej miery vlastne bude táto obchodná dohoda definovať náš budúci vzťah. Samozrejme, je to otázka toho, či tu je alebo nie je flexibilita pre Spojené kráľovstvo, aby sa odchýlilo od súčasného právneho rámca EÚ. Jedna z tých základných vecí, ktoré podľa mňa bude kľúčová, je naša e, politika podpory e, fariem a potravinárov partnerstva. My veríme v SPP a myslím si, že z pohľadu spotrebiteľa je dôležité, aby toto bolo využité ako možnosť, pretože budeme mať oveľa eh, integrovanejšiu politiku pre podporu potravín a bude to, je to aj niečo, čo už na európskej úrovni podporujú spotrebiteľské združenia. Inými slovami zabezpečí to, že budú silné prepojenia medzi zdravím, poľnohospodárstvom a všetkými ostatnými aspektami potravinovej politiky, ktoré sú momentálne pokryté rôznymi odbormi a rôznymi politickými eh, odbormi. Zároveň, ako budeme revidovať e, polnohospodárskú politiku, e, je dôležité možno viac zosúľadiť rôzne stimuly, ktoré tu máme. Pozrieme sa napríklad na produktivitu, environmentálne ciele, ale aj potravinová bezpečnosť, kvalita a ďalšie témy. Jedna z tých hlavných víziev, ktoré máme na národnej úrovni, je, ako posilníme režim e, vynúcovania pravidiel, E, pod ktorým, ktorý vlastne vytváral veľký tlak na orgány, e, najmä aby bol pripravený na tie veľké výzvy, ktoré môžu prísť v budúcnosti, najmä ak budeme mať nejaký komplexný režim obchodu. E, takisto sa treba pozrieť na niektoré oblasti, kde môže byť nariadenie posilnené a tu môže to súvisieť s tým, že budeme vlastne mierne upravovať to, čo tu máme pretože ako určite viete, ten model, ktorý momentálne máme, funguje dobre, ale je tu stále ešte pomerne veľa nedokončených vecí, ktoré sa napríklad týkajú ehm, tvrdení o zdravotných účinkoch, o posilnení vystopovateľnosti a ďalších aspektov označovania, ktoré môžu byť zlepšené, aby sme zvýšili ochranu spotrebiteľa. Takisto je dôležité aj, e, aby sme na úplne základnej úrovni zabezpečili to, že Spojené kráľovstvo sa bude držať toho prístupu, ktorý bude postavený na e, vysokých štandardoch kvality a ochrany zdravia, aby to nebolo nejakým spôsobom kompromitované. A charakter budúceho vzťahu alebo budúcich vzťahov samozrejme bude mať veľký dopad na prípadnú divergenciu a to, do akej miery to môže vytvárať prípadné budúce rizika. Čo sa týka niektorých víziev, tak by som spomenula tri hlavné výzvy. Prvou je to, že vláda Spojeného kráľovstva je odhodlaná transponovať všetku európsku legislatívu do britského práva a v momente, keď opustíme Európsku úniu, ale tie veľmi dôležité témy, ktoré súvisia s operačnými aspektami, ktoré musia byť vyriešené čo najskôr. A tie sa napríklad týkajú toho, čo robíme v prípade analýzy rizík, čo robíme v oblasti našich vzťahov s EFSO, a aké činnosti vykonávame v prípade niektorých sietí, na ktoré sa momentálne spoliehame pri kontrolách a presazovaní práva či už ide e, o záujem Európskej únie a Spojeného kráľovstva. To sú témy, ktoré treba vyriešiť čo najskôr a na úrovni Spojeného kráľovstva je veľa vecí, ktoré súvisia aj s národnou kapacitou, ktorá musí byť dodatočne vybudovaná, najmä ak by sme mali replikovať niektoré tieto veci a potenciálne sa vyhli zbytočným duplicitám. Je tu aj ten celkový princíp e, vlastne jednak v zmluvách, Ehm, ale aj v legislatíve, ktorá upravuje veľa našo, naše potravinové legislatívy, ktoré by mali byť transponované rovnakým spôsobom. Je to napríklad právo na vyššiu úroveň ochrany zdravia, ehm, práv, povinnosť vyššej ochrany spotrebiteľa, princíp predbežnej opatrnosti, ktorý je veľmi dôležitý a aj kľúčové bol zachovaný, tak aby upevňoval budúcu legislatívu. uh, third countries uh, in terms of doing that e, e- effectively. Uh, to the, uh, to the uh, uh, just now on pokiaľ ide o túto otázku, akým spôsobom vlastne fungujeme a akým spôsobom vlastne nanesieme túto otázku v nadväznosti na uh, tvrdý Brexit. A takýto scenár, ak by všetky tieto normy mali byť štandardné, tak by bolo pravdepodobné to, že v podstate veľmi veľa a takýchto potravín by sa nedostalo do Spojeného kráľovstva, pretože tam by boli tarifné záležitosti. Samozrejme, že túto otázku nastolujeme, že toto mlieko by bolo potrebné potom niekde inde presunúť e, v rámci EU e 27 krajín do, na iné trhy samozrejme a my diskutujeme o rôznych, s rôznymi inštitúciami a s vládnymi orgánmi o tom, ako vlastne toto môžeme vyriešiť a ako potenciálne bude vyzerať účinok tohto všetkého. Ale čo sa týka e, ruského embarga, tak to po nejakej dobe sme absorbovali, napriek tomu, že tam boli turbulencie. Tak, takže moje obavy Obavy sú také skôr, že nemáme zatiaľ nejaké kapacity, aby tá zmena bola taká náhla. Otázka Írska je komplexná a ja nemám na ňu odpoveď a nepochybne Spojené kráľovstvo je závislé do veľkej miery od mm, Írska, od dovozu z Írska, napríklad sír čedar, ale ďalšie produkty, takže je treba nájsť nejaké riešenie. No a to je pravda, ale aké riešenie tak tu nemám nejaký dobrý návrh zatiaľ. Ešte niekto chce niečo dodať k týmto otázkam alebo odpovediam? Pokiaľ nie, tak chcem poďakovať hosťom, ktorí tu hovorili o bezpečnosti potravy, Môžete tu s nami zostať naďalej. A pomaly prejdeme k ďalšiemu panelu, životné prostredie, takže požiadam pani Charlotte Burns z Univerzity v Sheffielde, aby nám prednesla svoju prezentáciu. Veľmi pekne ďakujem a ďakujem vám za to, že ste ma pozvali. Prvá vec, ktorú by som chcela povedať, Samozrejme, že je to širšia akademická sieť v nadväznosti na Brexit a životné prostredie, ktorá na tomto pracuje. Ale samozrejme ide o celú Európu. O toto, nás to samozrejme zaujíma, že ako to vlastne bude vyzerať s Brexitom a vôbec s environmentálnou politikou. Naše aktivity sa samozrejme eh, hradené z eh, ekonomického a výskumného fondu Takže otázka, ktoré mi položíte, pravdepodobne na ne nebudem vedieť odpovedať. Samozrejme, že je to širšia sieť, na ktorú sa musím obratiť a snažiť sa nájsť odpovede. O čom dnes budem hovoriť? Budem hovoriť o dôvodoch, prečo vlastne e, sa táto environmentálna politika vlastne vytvorila. Jedna je environmentálna, jedna je ekonomická. A <clears throat> toto sú vlastne tzv. 3E, a preto vlastne táto environmentálna politika je kľúčovou etapou v nadväznosti na negociácie o vystúpení o Brexite. Prvá vec je environmentálna, aby som parafrazovala Billa Clintona my uvažujeme o našej environmentálnej politike, tak ako kráčame dopredu. A je celkom jasné, že jedným z dôvodov, prečo vlastne v, e, máme v EÚ environmentálnu politiku, je ten, že vlastne toto je prekračujúce hranice. A Veľká Británia mala vlastne často povesť, e, tak povediať, z tých špinavých v Európe, pretože v 70. rokoch samozrejme sme mali veľké problémy v nadväznosti na kvalitu ovzdušia, preto sme vybudovali <laughs> obrovské kominy, aby sme vlastne e, nejakým spôsobom e, rozptýlovali e, takéto splodiny. A samozrejme, že sme mali problémy aj s kalom, odkalovaním. Vybudovali sme veľmi dlhé e, v podstate potrubia a prepumpovali sme to, prečerpovali sme to do Írskeho mora. A je to niečo, čo je veľmi dôležité, pretože musíme vlastne e, naozaj pracovať na týchto problémoch, ktoré sú cezhraničnými problémami. Toto samozrejme vysvetľuje aj to, že prečo v Spojenom kráľovstve a v EÚ environmentálne e, komunity sa mimoriadne trápia týmto Brexitom, pretože tá história v mojej krajine nie je niečo, na čo máme byť hrdí. Ale samozrejme, že sme urobili od, roku, od 70. rokov naozaj veľmi veľký pokrok. Rozhodnutia, ktoré padli tu v Bruseli a v Štrásburgu, to malo pozitívny dopad na Spojené kráľovstvo a ja dúfam, že <clears throat> napriek tomu, že sa blížime k Brexitu, že to nebude mať vlastne negatívny dopad na ostatné krajiny EÚ. Bude veľmi rozumné, ak Spojené kráľovstvo v podstate bude viazané tými eh, pravidlami, ktoré platia na úrovni EÚ. A ďalšia vec, expertíza, to je to ďalšie E. Sme si veľmi dobre vedomí vlastne <clears throat> to, že aký citlivý je ekosystém z tejto perspektívy je veľmi dôležité, aby sme naozaj všetky informácie dávali dokopy, aby sme vlastne sledovali isté vzorce e, správania sa. Klasickým príkladom je e, napríklad to, že sa zaznamenalo e, znižujúci sa počet mizu v, napríklad v Nemecku. Čiže musíme zisťovať vlastne, čo sa deje aj v iných krajinách na celom kontinente. Musíme sa deliť o údaje len prostredníctvom zdieľania údajov a expertízy, ľudskej expertízy v podstate môžeme niečo urobiť. A Európska únia vlastne bola platformou na to, aby sa vlastne takáto výmena diala. A samozrejme, že sme mali možnosť aj k Európskej environmentálnej agentúre a mohli sme naozaj každodenne takto spolupracovať. Tretie je ekonomika hlavným ehm, pohonom vlastne bola ekonomika, pretože snažili sme sa vlastne o to, aby neprichádzalo k environmentálnemu dumpingu. Environmentálny výbor tu v ehm, Európskom parlamente, ktorý mal spolu, možnosť spolurozhodovania, ehm, robil veľmi, veľmi dôležité rozhodnutia v nadväznosti na jednotný trh a základnú zmluvu. Ekonomické dôvody si však vyžadovali, aby Spojené kráľovstvo zachovávalo rovnaké normy ako EÚ, ak si prialo obchodovať s EÚ. A je to celkom jasné v krátkodobom horizonte, že samozrejme momentálne máme rovnaké normy je to paralelná legislatíva a e, pravidlá, ktoré vlastne e, približne sú rovnaké, ale samozrejme, že pokiaľ ide o dlhodobý horizont, je tam aj tá možnosť, že by v podstate sa to začalo od seba odlišovať. Samozrejme, že aký komunitér a tzv. zelená čiara, to sú veľmi dôležité veci a bolo by e, rozumné, keby sa to zachovalo. Samozrejme, že sú tam environmentálne záležitosti, ktoré sa týkajú základnej zmluvy a má to samozrejme dopad na hospodárskú súťaž. To samozrejme e, predstavuje pre nás aj isté ekonomické nevýhody. My samozrejme musíme brať do úvahy aj isté špecifické e, vedecké záujmy a <clears throat> prirodzene, že musíme brať aj e, do úvahy ekosystémy a ekonomické dopady. A keď by sme mali vlastne dodiskutovať tieto 3E. Ešte pár bodov je veľmi dôležitých. Jeden z nich je e, právna otázka, pretože je veľmi dôležité, aby v tomto dlhodobom horizonte vlastne platili isté environmentálne zákony, pretože hovorí sa o tom, že v Spojenom kráľovstve, že toto medzinárodné e, environmentálne právo vlastne poskytuje širší rámec. Ale chceli by sme vám pripomenúť, že medzinárodné právo eh, sa málo kedy vlastne tak prísne eh, presadzuje ako európske právo a častokrát tie eh, normy sú ďaleko nižšie a mekšie. Takže to je vlastne nevýhoda. Ďalšia vec, klimatické zmeny. Mne sa zdá, že toto je oblasť, kde Spojené kráľovstvo bolo tradične vlastne vedúcou krajinou. Komisia v priebehu posledných niekoľkých dní v podstate Eh, hovorila o obchodovaní eh, s emisiami a vlastne o Brexite. Je vlastne otázne, že akým spôsobom budeme môcť riešiť vlastne v Spojeném kráľovstve práve tie, túto cenu karbonu a budúce, eh, budúci vývoj na trhoch v nadväznosti na emisie, ale toto sú veci, o ktoré sa musí zaujímať aj Európa, pretože samozrejme, že musíme byť schopní e, tak ako sme sa dohodli, dodržiavať Párižskú dohodu. Ďalšia vec sa týka politickej a ekonomickej expertízy, pretože Spojené kráľovstvo sa snažilo byť naozaj vedúcou krajinou, pokiaľ ide o klimatické zmeny a e, naozaj sme robili kopu rôznych rokovaní a snažili sme sa ovplyvňovať našich európskych partnerov, je skutočne veľmi dôležité, keď sa blížime k post-Brexitu, aby toto pokračovalo a aby vlastne takáto um, expertná spolupráca na úrovni Európy a Spojeného kráľovstva naďalej pokračovala. Ďalšia vec. Pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, spojená polnohospodárska politika a klimatické zmeny. My sme boli dosť ambiciozni v rámci rady. Európsky parlament stratí potenciálneho partnera v rade a myslím si, že do popredia sa dostanú hlasy, ktoré sú dosť skeptické, pokiaľ ide o klimatické zmeny. Ďalšia vec sa týka vývoja. Máme tu Petrika, ktorý bude o tomto hovoriť naozaj ďaleko hĺbšie ako ja, ale e, prirodzene, že sme e, sa zúčastňovali množstva rokovaní v rámci Spojeného kráľovstva. Zdá sa, že e, v Brexite sa celkom zabudne na životné prostredie. Ja by som chcela vyzvať Európsky parlament, pretože ja som kedysi začala a svoju kariéru vlastne v Európskom parlamente ako asistentka. Toto je inštitúcia, ktorá má naozaj históriu, na ktorú môže byť veľmi hrdá <clears throat> pretože ste sa snažili environmentálnu agendu naozaj posúvať ďalej. A išlo tam o skutočné vedenie a riadenie, pokiaľ išlo o životné prostredie v Európe. A išlo vlastne aj o rokovania v rámci článku 50, ktoré boli mimoriadne dôležité. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ďalším rečníkom je Patrick Caseman, člen eh, panelu zameraného na environmentálne záležitosti. Veľmi pekne vám ďakujem za pozvanie a prajem vám príjemné popoludnie. Hovorím <clears throat> za eh, tento link, za eh, reprezentatívny a koordinačný eh, orgán eh, v Severnom Írsku a samozrejme aj za írsky environmentálny pilier, ktorý vlastne plní podobnú úlohu. Budem sa samozrejme <clears throat> zaoberať eh, dopadom Brexitu pre Írsko a budem hovoriť aj o možnom Eh, negatívnom dopade, pokiaľ by išlo o veľmi tvrdý Brexit. EÚ eh, mnoho rokov vlastne stanovovalo istú agendu, pokiaľ išlo o environmentálne záležitosti a bola hlavným um, orgánom. Takisto EÚ vlastne bol spolu uh, garantorom alebo spolu zárukou v nadväznosti na uh, tieto mm, ostrovy my naozaj vítame Európsky parlament a, a vlastne oktobrovú eh, uznesenie v nadväznosti na potrebu eh, ochrániť tieto odsúhlasené oblasti spolupráce. A práve v tejto, z tohto dôvodu by sme privítali eh, pokračujúcu podporu a chceli by sme vlastne počiarknúť e, našu e, dôležitú spoluprácu v nadväznosti na environmentálnu ochranu a e, vyhýbanie sa environmentálnemu dumpingu. My, vy ste pravdepodobne si už prečítali spoločný briefing pretože v ňom sú vlastne zahrnuté naše obavy. Hlavne nám ide o kľúčové odporúčania v nadväznosti na to, že by sme nechceli, aby tam bola vytvorená tvrdá environmentálna hranica v Severnom Írsku. V prvom rade tento proces podľa článku 50 by mal naozaj uznať a riešiť e, vlastne postup e, a absolútne uznať vlastne e, to, že sa spoliehame na takúto spoluprácu v nadväznosti na, finan- na mechanizmy financovania v EÚ, keďže Severné Írsko a Republika Írsko zdieľajú e, spoločné aktíva, vrátanie vody, e, vzduchu a tak ďalej. A samozrejme aj mnohé environmentálne problémy. Sme presvedčení, že tieto ostrovy Írska sa musia považovať za jednu biografickú jednotu jednotku. <clears throat> Takisto v podstate by sme sa mali vyhýbať e, neférovej konkurencii po Brexite a chceli by sme zachovať zosúladenie medzi Severným Írskom a Republikou Írsko, pokiaľ ide o environmentálne aký platné v EÚ. Takisto sme presvedčení, že patričné mechanizmy bude potrebné e, vlastne zaviesť na to, aby sme garantovali aspoň na základnej úrovni environmentálnu ochranu. E, a toto by sme mali robiť na základe e, environmentálneho aký EÚ. A posledná vec, e, keď si vezmeme do úvahy e, vlastne úlohu, ktorú zahrávajú organizácie e, a inštitúcie v EÚ v nadväznosti na ochranu ehm, spotrebiteľov. Toto sú veci, ktoré by sa mali zachovať na obidvoch stranách hranice. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si ma vypočuli a samozrejme veľmi rád budem odpovedať na akékoľvek otázky, ktoré môžete mať v nadväznosti na moju prezentáciu. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem vám pekne. Pokračujeme teraz ďalej k sekcii otázok a odpovedí. Dajte mi prosím vedieť, či máte záujem sa vyjadriť tieto téme alebo nie. Pani Charles. Um, yeah. Ďakujem veľmi pekne. Áno, to je naozaj veľmi zaujímavé stretnutie. Dovolte mi spýtať sa ešte Ehm, otázku, ktorá súvisí s tým, čo si myslíte, že sa dá spraviť eh, v oblasti toho, aby sme zabránili veľmi zlé situácii, negatívnej situácii najmä na juhu a severo Írska po Brexite v súvislosti s eh, Brexitom a či existujú nejaké štruktúrálne opatrenia, ktoré môžu byť vytvorené, alebo nejaké nové inštitúcie či organizácie, ktoré by takýmto spôsobom um, chránili E, životné prostredie, pretože viem, že najmä v Severnom Mírsku je veľa rezerv alebo nedostatkov v tomto smere. Ďakujem pekne. Ďalej má slovo pani McGuinness. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, a opäť chcem poďakovať za možnosť klásť otázky. Je to trochu zložité momentálne, ale myslím si, že pre účely um, tejto e, nášho stretnutia je dobré vrátiť sa k tomu prvému bodu, ktorý ste spomenuli. Vy ste spomenuli dohodu z, do, z Veľkého piatku a ja e, chodím na stretnutia výboru AVKO, kde diskutujeme o troch správach, ktoré súvisia s Brexitom a najmä teda Írskom, Severným Írskom a ťažkostiami, ktoré z toho vyplývajú. Takže z environmentálneho pohľadu je dôležité zdôrazniť, e, prečo dohoda z, dobrého, z Veľkého piatku a zároveň otázka cezhraničnej spolupráce sú tak úzko prepojené a možno by bolo dobré, keby ste nám vysvetlili, akým spôsobom najmä tí, ktorí sú znepokojení životným prostredím, ktorí sa starajú o životné prostredie, ale aj podnikateľov. Ako táto téma, ktorá je teda vysoko sledovaná, možno to posiaľ nebola, ale mala by byť, možno aspoň z toho, čo ľudia hovoria v teréne, je otázka, že či Brexit sa bude uberať tým smerom, ktorého sa, ktorý sa toho všetci bojíme. A tretí argument, ktorý mám, je, čo si myslíte vy ohľadom toho riešenia alebo o tých riešeniach, keď počúvate, e, ako prebiehajú rokovania a e, toho, kde sa momentálne nachádzajú. Viete vy poskytnúť nejakú možno e, spätnú väzbu a čo by mohlo pomôcť do diskusie posunúť ďalej. Ďakujem pekne, pán Taylor. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Rovnako chcem poďakovať aj rečníkom. Na budúco mesačnej plenárke v Štrásburgu budeme hlasovať o uznesení ohľadom Brexitu a síce či buď bol dosiahnutý dostatočný alebo nedostatočný pokrok v oblasti rokovania o článku 50, tak aby sme umožnili začiatok rokovaní, respektíve či bol dosiahnutý dostatočný progres a v takom prípade sa vytvoria aj hlavné usmernenia pre rokovanie. V prípade tejto druhej alternatívy by som uvítal aj názor panelistov ohľadom toho, ako Európska morské životné prostredie môže byť čo najlepšie chránené, najmä v oblasti cezhraničného znečistenia vzduchu, a to vrátane na mori, na súši a predovšetkým v oblasti smernice o habitatov a ochrane vtákov. A či zachovanie existujúcich environmentálnych štandardov môže byť trvalým, záväzným a monitorovateľným režimom v akomkoľvek budúcom vzťahu medzi eh, Spojeným kráľovstvom a EU a zároveň ako dokážeme najlepšie zabezpečiť to, že európsky obchod nebude trpieť hospodárskymi škodami tým, že tam budú nižšie štandardy. No a v neposlednom rade, aké právne mechanizmy môžu najlepšie zabezpečiť e, súlad e, v prípade e, toho, že sa judikatúra Európskeho súdu nebude uplatňovať. Dobre, tak sa pozrieme na tieto tri otázky a potom poďme na ďalšie kolo. Kto by rád začal? Ďakujem veľmi pekne za otázky. Dovolte mi začať eh, tými štruktúralnými eh, riešeniami, novými organizáciami. Samozrejme, sme presvedčení, že by to mala byť nová štruktúra v rámci Severného Írska, ktorá by zabezpečila environmentálny súlad aj kontrolu. Máme veľmi slabý systém v Severnom Írsku, oveľa slabší než v zvyšku Spojeného kráľovstva. A toto je naozaj výborná možnosť niečo podobné zaviesť. Takáto možnosť ale je, musí byť vlastne naplno um, využitá a naplno aj presadená. Máme samozrejme isté obavy Hľadom toho, ako to bude využité a nemáme úplne dobrú históriu v tomto smere. Čo sa týka cezhraničných nejakých orgánov a štruktúr, obávam sa, že mm, neviem sa úplne k tomu vyjadriť, tieto dajme konkrétne, ale máme tu už celý rad takýchto cezhraničných orgánov, vrátane agentúry LOS, ktorá sa snaží ktorá sa snaží manažovať výlov v jednej konkrétnej oblasti a jej budúcnosť je samozrejme veľmi otázna po Brexite v závislosti od toho, aká dohoda bude dosiahnutá. Ale aj v takom prípade ešte stále nie je žiadna istota, ako to dopadne. V každom prípade táto téma nie je dostatočne pozorne zvažovaná tak, ako by mala byť. Časť toho problému spočíva aj vo fakte, že sú tu spochybňované hranice medzi Spojeným kráľovstvom a Írskom v obidvoch týchto zálivoch. A celý Brexit vlastne tieto spory dovedol do, do ďalšieho úrovne, lebo sa to stáva téma, ktorá doposiaľ nebola problémom, ale v budúcnosti bude. A myslím si, že okrem environmentálnych obáv, ktoré z toho vyplývajú a samozrejme aj okrem toho, že to tieto dôležité oblasti ohrozuje, najmä, že tieto oblasti zostávajú v takom environmentálnom a legislatívnom váku, tak je otázne, akým spôsobom to bude pokračovať. Je tam samozrejme aj veľa výstavby, ktorá sa deje bez environmentálnej kontroly, takže naozaj musíme sa venovať novým štruktúram v rámci tejto oblasti a je zároveň veľmi dôležité, aby aj súčasné štruktúry alebo existujúce štruktúry boli plne nasaditeľné alebo mohli plne fungovať aj v budúcnosti. Čo sa týka dohody z Veľkého piatku, e, tak e, doposiaľ životné prostredie nebolo nejakou veľkou oblasťou dôsledku alebo dôrazu. Dlho sme nad tým rozmýšľali, e, skôr sme rozmýšľali nad politickými dôsledkami, sociálnymi, politickými dôsledkami, ale čo je veľmi zaujímavé, tak počas posledných rokov environmentálna spolupráca sa stala naozaj veľmi výrazným faktorom a je tu celý rad projektov, ktoré eh, pokračujú vpred čiastočne aj kvôli tomu, že tu je istá miera podpory z Európskej únie v oblasti finančných mechanizmov, ktorá je sprístupnená a to prostredníctvom eh, mierovej podpory, ktorá je sprístupňovaná v rámci špecifických programových nástrojov a takisto aj cez fondy, ako je napríklad LIFE, ale najmä Interreg, ktorý má celý rad svojich vlastných opatrení. A v tomto smere je naozaj dôležité uvedomiť si, že tieto smery budú buď odstránené, alebo budú um, obmedzené po Brexite a nebudú mať, budú mať teda nemali dopad na environmentálnu spoluprácu, ktorú sme mali a takisto aj na prípadné zlepšenia životného prostredia na severe aj na juhu Írska. Um, ehm, Zdieľam názor pani Guinness, že životné prostredie bolo v popredí pozornosti a, a to bol možno aj dôvod, a prečo sme mm, sa snažili túto tému otvoriť a prečo sme túto tému v takej miery zdôrazňovali, lebo je to naozaj dôležitá téma a síce environmentálny dopad na nás všetkých, na, na, na to, akým spôsobom to ovplyvňuje náš život. A čo sa týka riešení, je dôležité nájsť nejakú cestu v tomto smere. A síce e, treba nájsť riešenie najmä, ako vlastne otázku hranice vyriešime, ktorá je až taká neriešiteľná, akým spôsobom v podstate um, splniť tie požiadavky a zachovať aj tak, takú mekú hranicu a zároveň teda e, Spojené kráľovstvo chce opustiť aj menovú, e, teda nielen ekonomickú hospodárskú oblasť, ale aj colnú úniu. A takže to naozaj vytvorí obrovský problém a bude veľmi ťažké nájsť nejaké iné riešenie, ako to obísť tento problém. Takže v tomto smere ten výsledok, ktorý tu máme, je, že sa smeruje k nejakému typu pevnej hranice. E, a zdá sa, že to teda bude na Írskom ostrove s dôsledkami na celý rad rôznych tém, ale z nášho pohľadu životné prostredie bude teda definitívne negatívne ovplyvnené takouto pevnou hranicou, alebo teda vnúčením takejto tvrdej hranice. Ďakujem pekne. E, ja sa vyjadrím ešte k otázkam, po otázke pána Taylora ohľadom toho, aký typ modelu by sme mohli zaviesť. E, a myslím si, že e, je tu istý rozdiel medzi tým, čo je administratívne účinné a zároveň čo je environmentálne preferovateľné a čo je politicky možné. Takže z môjho pohľadu, keď sa na to pozeráme, E, čo sa týka nejakej administratívnej účinnosti a environmentálnych preferencií, tak to, že od Spojeného kráľovstva žiadame, aby implementovalo e, komunitárne aky, e, to by samozrejme bola správna cesta vpred, ale to zazdá nepravdepodobné, najmä keď si vezmeme, že Spojené kráľovstvo nechce byť pod judikatúrou Európskeho súdneho dvora. Takže to znamená, že budeme musieť, budeme musieť nájsť nejaký iný typ dohody, ktorá bude musieť byť dosiahnutá ohľadom vzájomného uznávania štandardov alebo regulatívnej eh, ekvivalencie. A že nejaký typ orgánu budeme musieť vytvoriť preto, aby sme dok umožnili Európskej únii eh, overovať alebo kontrolovať, či Spojené kráľovstvo dosahuje alebo dodržiava tie dohody, ktoré boli uzavreté so Spojeným kráľovstvom. A samozrejme, to je jedna z tých vecí, ktorá podľa mňa nakoniec bude eh, takou otáznou, najmä ak tie rokovania, ktoré budú pokračovať takým spôsobom, ako budú, ako aj už teraz pokračujú. Zdá sa, že teda oni sú zaseknuté a zdá sa, že to napredovanie teda eh, nás nečaká. Dovolte mi k tomu ešte doplniť iba to, že jeden z tých, eh, jedna z tých otázok v tej otázke sa týkala aj toho, ako vyriešiť záväznosť týchto dohôd v oblasti napríklad obchodných dohôd. My si samozrejme dobre uvedomujeme, že eh, environmentálne smernice Európskej únie, teda špecificky smernica o ochrane vtákov a eh, habitatov, biotopov, takisto časti eh, rámcovej smernice o vodách a otázka smernice o posudzovaní environmentálnych dopadov sa netýkajú dohody, ktorú má napríklad Európska únia s Norskom. Takže sme znepokojení, že takéto režimy boli oslabené v Spojenom kráľovstve do budúcnosti. Respektíve boli by plne zrušené a stále by neovplyvnili obchod s Európskou úniou. Takže my by sme naozaj veľmi radi boli, keby zostali nejakou, ehm, do nejakej ehm, formy záväzné a boli by právne zakotvené v akejsi podobe budúcej obchodnej dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom v budúcnosti. Ďakujem pekne. Máme nejaké ďalšie otázky? Pani Pieda? Ďakujem pekne. Vy ste sa dotkli témy, ktorú som sa chcela popýtať aj ja. To sú otázky presadzovania práva. Vaša skoršia e, otázka, e, pán profesor Alan e, Chabeho, vynúcovania medzinárodného práva. Samozrejme, ak teda odídeme, E, kolegyňa povedala, že neutrálna, ja som nie neutrálna, ja stále bojujem proti Brexitu, možno zastavíme. Ale ak odídeme, ak odídeme, tak medzinárodné, predstavovanie medzinárodného práva e, z pohľadu tohto práva budeme tretím štátom, e, pokiaľ teda nedôjde k nejakému inému vyrokovanému typu spolupráce. A berúc na vedomie, aký je tu ten typ rokovaní, ktoré nás čakajú a čo všetko má byť vyrokované, tak zdá sa, že to životné prostredie vždy kusí kam si zapadne. A to je niečo, čo my tu v parlamente naozaj musíme zobrať na vedomie a musíme byť v tomto smere veľmi opatrní. Nie je to totiž len jednosmerná otázka toho, čo môžeme urobiť my v Spojenom kráľovstve pre presadzovanie práva. Ak nebudeme mať eh, judikatúru Európskeho súdneho dvora, ale je to otázka toho, čo bude robiť Európska únia, ako bude môcť konať proti Spojenému kráľovstvu v prípade porušení takéhoto režimu. Najmä čo sa týka cezhraničných e, víziev, ako sú napríklad migrujúce druhy, ochrana vzduchu, vôd, kontaminácia vody, e, vzduchu, obchod e, s divožijúcimi zvieratami. To je všetko to, čo je pomerne E, veľký, veľká téma a akým spôsobom môže Spojené kráľovstvo sa zodpovedať, e, alebo ako sa bude, komu sa bude zodpovedať pre dodržiavanie tohoto medzinárodného e, právneho systému. Takže to je taká otázka a možno by som bola rada, keby ste sa vedeli k tomu vyjadriť. Ďakujem pekne, pani Birder. A teraz pán Dials. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Len ako informácia pre našich hostí je tu AFKO, ktoré má vypočutie e, k téme Brexitu a Írska o 16.30. E, Takže ak by ste stihli odísť z tohto výboru, tak môžete ešte ísť tam. Ehm, my tu máme veľa rôznych takých otázok ohľadom toho, kam tieto e, rokovania smerujú a ja sa naozaj e, zdieľam tieto otázky a obavy. Ako je dôležité zdôrazňovať dopad toho, že by nebola žiadna dohoda toho, čo by to znamenalo pre životné prostredie a zároveň aký je ten protinaratív voči tým, ktorí hovoria, a to sa nikdy nestane, lebo je to príliš extrémne, príliš nepravdepodobný scenár. E, hovorili sme o dopadoch e, dohody z Veľkého piatka a som naozaj rád, že o tom teda hovorím, a už bude diskutovať aj výbor pre zahraničné záležitosti 16.30 e, a možno by bolo dobré, keby o tom bola diskusia aj v Spojenom kráľovstve, lebo je hanebné, že tomu nevenujeme väčšiu pozornosť. Ale pán profesor, veľmi dobre hovoríte o tom, že Írsko teda ostrov Írsko mal byť vnímaný ako jedna ekologická jednotka. To samozrejme vplýva aj pre, alebo platie pre ostatné ostrovy okolo Európy, ktoré by mali byť vnímané ako jeden environmentálny ekosystém. A v konečnom rozhodku možno celý jeden kontinent by mal byť vnímaný ako ekosystém. Inými slovami, sú nejaké scenáre, kde vieme oslabiť možno tieto prepojenia a reálne zlepšiť environmentálne štandardy. Sú teda nejaké scenáre, v rámci ktorých to dokážeme a v rámci e, FTA, teda dohôd o voľnom obchode, tieto trvajú celé roky. Je absurdné, myslieť si, že my takúto dohodu o voľnom obchode dokážeme spracovať za 7 alebo 8 mesiacov. Ale dobre, to je stále niečo, čo si ľudia, niektorí ľudia vo vláde Spojeného kráľovstva hovoria. Bez ohľadu na to, či to bude trvať 7 rokov, alebo 7 mesiacov, alebo 17 rokov, ako bude dôležité to, aby e, tento parlament vyslal signál, že každá budúca e, dohoda o voľnom obchode musí mať štandardy, ktoré sú minimálne tak dobré ako tie, ktoré máme aj teraz. Pán Brown. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, spoločná polnospodárska politika bola takým zmiešaným e, takým oboj, obojakým darom pre životné prostredie. Veľmi dobre o tom vieme, keď hovoríte s ochranármi, tak vám povedia, že SPP neplní svoj účel e, mimo Európskej únie a Spojeného kráľovstva e, krajiny už nie sú viazané SPP a je veľmi ťažké v podstate to vôbec eh, zartikulovať ako niekto, kto bojuje boj, boj za trvanie v EU, ale chápem, že to prináša aj prípadné benefity, keď budeme mimo SPP. Čo si myslíte, sú potenciálne tie veľké zisky, alebo to, čo môžeme, ako môžeme zlepšiť situáciu um, v Spojenom kráľovstve, keď budeme mimo um, Spojeného, Európskej únie a spoločnej poľnospodárskej politiky? Dobre, poďme sa teraz uh, vysporiadať s týmito otázkami. A potom dáme ďalší blok. Ďakujem pekne za tieto otázky. Čo sa týka tých mechanizmov presadzovania práva, je to naozaj veľmi dobrá otázka, na ktorú ja a mnoho ďalších právnikov nemá ešte odpoveď. Otázka režimov presadzovania pre práva pre tretie krajiny, berúc na vedomie, že sme v unikátnej situácii, že odchádzame z Európskej únie. Znamená to, že tu teda nie je nejaký iný hotový model, ktorý by sme mohli zobrať a povedali by sme, že to bude výborne fungovať. Najmä ak pozícia Spojeného kráľovstva je, že nechce byť predmetom judikatúry alebo teda subjektom judikatúry e, Európskeho súdneho dvora alebo súdu EFTA. Znamená to, že nejaký iný typ orgánu alebo nejaký iný rozhodujúci orgán bude musieť byť vytvorený. Čo sa týka migrujúcich druhov a obchodu s divožijúcimi druhmi, tak eh, pozícia vlády Spojeného kráľovstva je to, že sme signatármi medzinárodných dohôd v týchto témach, takže naozaj to nie je otázka pre EÚ, aby to kontrolovala a myslím si, že tieto medzinárodné dohody eh, pokrývajú alebo vytvárajú dobré štandardy, aby, aby sme sa mohli v tomto smere posúvať dopredu. Či sú nejaké scenáre pre zlepšenie environmentálnych štandardov, bola jedna z tých otázok. To myslíte v rámci Spojeného kráľovstva? Áno, samozrejme. E, nemyslíme si, že opustenie Európskej únie malo nevyhnutne viesť k horším štandardom. Sú to samozrejme možnosti preto, aby sme E, smerovali k ambicioznejším štandardom a vidíme, že aj v rámci rôznych teda častí Spojeného kráľovstva, napríklad Škótsko a Wales majú ambicioznejšie politiky v oblasti klimatických zmien než samotné Spojené kráľovstvo ako celok. Ale pri štúdii, ktorú som robila ja a niektorí ďalší kolegovia z univerzity, aj e, teda Queen's University z Belfastu robila, tak sme analyzovali tie protifakty, ako teda sa, Európske ako sa Spojené kráľovstvo správa, keď nie je subjektom európskej legislatívy, napríklad e, oblasť plánovania a výstavby, tam to bolo málo europeizované, nie je tam toľko európskej legislatívy a čo sme zistili bolo, možno až nie je prekvapivo, že, že teda tie obavy pre životné prostredie boli oveľa menšie v tomto smere a že ekonomické priority boli dôležitejšie než environmentálne priority, e, tak bola nastavená legislatíva. Takisto to, čo vidíme v Spojenom kráľovstve, je to, že v spojitosti s ochranou divožijúcich druhov e, niekedy sa viac spoliehame na britské zákony, než na medzárodné a e, ľudia vám vždy povedia, že že oveľa ľahšie sa presadzuje európska legislatíva, lebo je jasné, čitateľné, štandardy sú vyššie. Britské právo je možno menej jednoznačné, menej priamočiare a ekonomické priority opäť e, majú navrh pred environmentálnymi prioritami. Takže hoci tu nie, je nejaký, nie existuje nejaký nevyhnutný dôvod, prečo by teda sme nemali mať ambicioznejšiu politiku, tak historicky sa na to pozerať bez ohľadu na to, ktorá vláda je pri moci. E, to nie je niečo, čo by sme v Spojenom kráľovstve robili. A nedarilo sa nám vždy napredovať s nejakými ambicioznejšími štandardami, Robili sme, napríklad v prípade klimatických zmien sme neboli oveľa ambicioznejší, takže tu je priestor preto, aby sme boli ambicioznejší. Ďalší bod, ktorý by som chcela povedať, je, že tu máme väčší rámec, stabilnejší politický, stabilnejšie politické prostredie a to, čo môžeme vidieť ako environmentálna ako environmentálni politici budeme vidieť, že táto politika bude možno viac náchylná na také kolísanie hore-dole podľa toho, ako dopadnú voľby, ak to bude pri moci. No a potom tu bola otázka hľadom SPP. To je samozrejme jedna z tých eh, jasných oblastí, ktoré môže byť ziskom, lebo je tam možnosť vytvoriť novú polnospodárskú politiku, ktorá ktorá bude viac environmentálne ambiciozná a zároveň bude flexibilnejšia a lepšie vyhovujúca miestnym podmienkam. A opäť tá sieť, v ktorej pracujem, robila o tomto správu ohľadom dopadov Brexitu na environmentálne štandardy a, a pozorovali sme práve, te, práve tieto veci, ale taká veta, ktorú si ukradnem od niekoho, ktorú použil už niekto z RSPB. a síce, že keď e, hovoríme o Brexite, tak tie rizika sú veľmi známe a reálne a tie príležitosti sú skôr také teoretické. Takže to by som povedal v spojitosti s SPP, lebo sú tam niektoré naozaj veľmi úprimné obavy ohľadom financovania. A čo sa týka sa súčasných podmienok, Škótsko a Wales dostávajú dosť veľa dotácií financovania v rámci spoločnej polnospodárskej politiky, takže toto nie je jasné, aké princípy sa budú uplatňovať v budúcej britskej polnospodárskej politike. E, v výbor pre e, environmentálny audit povedal, že financovanie by malo byť na báze toho, že verejné peniaze idú na verejné statky, že by sme mali zaručiť e, bezpečnosť. Takže ešte stále mm, sa musíme na to pozrieť, ako to bude pokračovať, e, ako bude vyzerať budúca polnospodárska politika. Takže chcel by som len podporiť to, čo podal Charlotte. Absolútne súhlasím s tým, čo hovorí o budúcnosti polnospodárskej politiky. Takže je tam veľká príležitosť zlepšiť environmentálne štandardy a zároveň si musíme uvedomiť, že sú tu aj, že to je reálny strach, že pokiaľ budeme majiteľov pôdy a polospodárov e, príliš e, tlačiť, tak oni nebudú mať možnosť už robiť to, čo majú robiť. No a pokiaľ chceme, aby sme dodržali, aby to malo prínos pre životné prostredie na vidieku, tak e, tam sú taktiež teda určité konkrétne kroky. Samozrejme, chceme podporovať polnohospodárstvo, ale zároveň chceme zaručiť, aby e, pri vykonávaní svojej polnohospodárskej aktivít polnohospodári neničili životné prostredie. Takže si myslím, že musíme byť veľmi opatrní v tom, čo robíme. Ďalšie otázky. Čo týka dohody z Veľkého piatku, hovorilo sa, že tá, si neza, ne, tá nedostáva zaslúženú pozornosť. Áno, je to pravda. My prichádzame, prichádzame tuto do Bruselu, hovoríme o ľuďoch, ktorí rokujú o Brexite. Myslím si, že určite každý pozná dohodu z Veľkého piatku, aké má dopady. Keď sa pozrite do Londýna, tam sa opýtate tých, ktorí o tom e, rokujú, tak vidíte, že oni už nemáš takú dobrú predstavu, ale to, že to vlastne obnáša. Toto je dosť deprimujúce, aby som bol úprimný. A ja dúfam, že tým, že tu hovoríme o tejto záležitosti a taktiež, že na ďalších fórach o tom hovoríme, tak sa nám podarí poukázať na otázku dohody z Veľkého piatku, pretože v podstate týmto sa, e, toto je sporný bod a v, sú, v, v rámci celých rokovaní o Brexite. Čo sa týka ekologickej jednotky, tak alebo Írska, tak áno, samozrejme máme mnohé migrujúce, stiahovavé um, druhy, ryby, vtáky, takže tie sa tam voľne samozrejme pohybujú. Takže určite máme toho veľa spoločného. Ale samozrejme sú tam určité rozdiely vo faune a flóre, takže Írsko má inú faunu a flóru než Británia ešte tak, taktiež odlišnú od kontinentálnej Európy. Takže sú tam rozdiely, ale aby sme to podriedili spoločným štandardom a spoločným regulačným mechanizmom, to by bol, bolo určite pozitívnym a zásadným krokom, pokiaľ sa chceme niekam dostať, pretože v opačnom prípade druhý môžu na nejakom území trpieť pokiaľ napríklad na tom území teda bude horšia regulácia. A taktiež chcem povedať, že pokiaľ Európsky parlament môže vyslať signál ohľadom environmentálnych štandardov, ohľadom ich dodržiavania naprieč Európou po Brexite, tak si myslím, že toto je bol veľmi dobrý krok. Ja by som to uvítal. Ďakujeme. Takže teraz ďalšie otázky. Mám na zozname pani eh, Mary McGuinness. Ďakujem, pani predsednička. Mohla by som vás požiadať ako predsedničku, aby ste zapísali pripomienku pána Casementa vo vzťahu k tomu, o čom sa tu diskutovalo, že by sa pánu Barnierovi, predovšetkým a negociátorom o Brexite mali dosať naše vyjadrenia. A taktiež ste hovorili o tom, že, že v Londýne je deprimujúca situácia ohľadom vedomosti, no a ja tu e, zastupujem e, Severné Írsko a som skutočne taktiež veľmi deprimovaná z toho, ako to vyzerá tam, pretože je to neistota. A čo sa týka e, vzťahu v rámci Írska, taktiež medzi tými ostrovmi, si myslím, že tie sú dobré, to, tak je to treba tak udržať. A tretia vec. Čo sa týka spoločnej polospodárskej politiky, Prebieha tu zaujímavá výmena názorov hľadom príležitosti pre Spojené kráľovstvo po Brexite, ale ja by som príliš nechcela tapať ohľadom toho, čo chce robiť Spojené kráľovstvo v oblasti obchodu a počula som teda rôzne protichodné informácie, ako to bude so štandardami. Takže tam skutočne nie je veľká miera istoty. A pripomenuje si, že čo sa týka polnohospodárskej politiky, keď sa pozriete na iné krajiny, ako napríklad na Nový Zéland a ďalej, kde nemajú žiadne podporné systémy, tak majú veľké environmentálne problémy. Takže e, myslím si, že žiadna politika v oblasti polnospodárstva neprináša nejaké univerzálne riešenie, ale je dobré, že v Európe máme podporné, podporný systém, ktorý e, prepája e, systém kontrol plnenia a dotácií. No, a rozhodne potrebujeme, aby majiteľia pôdy a polnohospodári e, sa starajú o tieto verejné statky vo verejnom záujme. No a čo týka príjmov v tomto sektore, tak ten je nižší než v akomkoľvek inom sektore. A taktiež si musíme vypočuť komisára Hogena e, ohľadom teda reforiem e, v rámci spoločnej polnospodárskej politiky a očakávam toto teda ďalšie kroky. Ďakujem. A teraz Áno, výsledky nášho vypočutia sa dostanú k negociátorom, to už sme dohodli dopredu. Ďalšia otázka, pani Görling. Ďakujem, len pár otázok. Myslíte si, že tu bude nejaký deregulačný tlak na EÚ. Rozumiem, my, čo sedíme tuto vo výbore Envy, si myslíme, že toto je neakceptovateľné a rozhodne akýkoľvek znižený štandard o Spojenom kráľovstve by e, viedol taktiež na príslušný tlak na EÚ. Ale myslím si, že je tu takáto možnosť, pokiaľ by napríklad Spojené kráľovstvo sa stiahlo e, z povinnosti rešpektovať nariadenie REACH, na rozdiel od tých 27 členských štátov. Tak samozrejme ide tu aj o hospodárskú súťaž, o konkurenceschopnosť a správne ste to Charlotte povedali, konkurenciaschopnosť eh, bola základom eh, na našich prvých eh, právnych aktov v oblasti životného prostredia. Máme tu ďalej otázky ako napríklad fracking, štepenie, kde sa budú členské štáty pýtať, ako to vyzerá v Spojenom kráľovstve. A tam sa môžu hrať ve- stať veci, ktoré by sa nestali v zvyšku Európskej únie, ale mohli by sa stať, pokiaľ by napríklad Spojené kráľovstvo siahlo po e, tejto metóde ako po lacnom zdroji energie. No a ďalej, čo týka rokovaní, celá táto otázka prístupu na trh, tak tam diskusia nehovorí konkrétne o tom, čo to znamená. A v environmentálnej oblasti to znamená, že sa zatiaľ nikto tými, tý, týmito aspektami nezaoberá. To si myslím, že je krátkozraké, pretože toto je e, zásadná časť, teda súčasť prístupu k trhu, životné prostredie. A my, výbor NV, máme kvázi takú úlohu tu dbať na teda, súlad v rámci environmentálnej legislatív EÚ. Čo si myslíte, že by sme my mohli túto urobiť, aby teraz sme riešili niektoré tieto otázky? Po druhé, čo sa týka toho rizika, že by sa menila európska um, environmentálna legislatíva alebo klimatická legislatíva, väčšina z nej samozrejme sa kladá na rozdelení bremena alebo záťaže medzi 28 členských štátov. No ale pokiaľ, by ter, pokiaľ teraz kráľovstvo odíde, tak sa znovu otvorí diskusia ohľadom všetkých tých aktov v rámci e, legislatívy súvisiace s klimatickými zmenami. No a aké by toto malo dlhodobé, krátkodobé dopady? A na záver, Spojené kráľovstvo je čistým prispievateľom do európskeho rozpočtu a to, čo hovoríte o polnospodároch, tak áno, samozrejme, hovorí sa často, že toto je e, príležitosť, áno, ale bohužiaľ to, o čom nikto už nehovorí, je to, že rozpočet e, veľa, o, oveľa klesne. Takže skutočne tam dojde k veľkej redukcii. Momentálne je to 3,5 miliardy a bude to možno potom 2 až 2,5. Takže keď odpočítate čistý príspevok Spojeného kráľovstva, ako to, to, aký toto bude mať dopad na všeobecný rozpočet? Máme tu napríklad EFSA, agentúru EFSA, ktorá, je financovaná výhrade z všeobecného rozpočtu. Aký toto bude mať dopad? Myslíte si, že 27 členských štátov si uvedomia, pochopí, že musia prispievať viac napríklad aj na e, environmentálnu ochranu, ochranu životného prostredia? Ešte nejaké ďalšie otázky? Pokiaľ nie, tak vám odzdávam slovo. Kto, kto chce začať? Takže tá otázka obchodu, toto súvisí s dereguláciou. Toto je určite naša najväčšia obava pokiaľ by prišiel nejaký tvrdý Brexit alebo náhly Brexit bez dohody, takže Spojené kráľovstvo by nevyhnutne muselo uzavrieť mnohé ďalšie obchodné dohody s krajinami, ktoré majú nižšie environmentálne bezpečnostné štandardy. Hovorili sme o tom v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou taktiež. No a výsledkom by mohlo byť to, že sa znižia naše vlastné environmentálne štandardy, pretože by sme obchodovali s krajinami, ktoré majú nižšie štandardy než my. A tá otázka tlaku na EÚ, ja by som samozrejme začal u Írska, tam keby Severné Lísko malo nižšie environmentálne štandardy, tak by mu to dávalo obchodné výhody, mohli by e, vyrábať e, potravy napríklad lacnejšie než na juhod írskej hranice. No a samozrejme, Írska republika by potom bola v pokúšení sa obratiť na EÚ a povedať, aby sme prežili, aby náš obchod prežil, tak musíme sa prispôsobiť štandardom, ktoré sú na sever od hranice. No a potom by to bol takýto tlak aj naprieč Európskou úniu a na ostatné členské štáty. Samozrejme, toto je len hypotéza, ale sú tu reálne obavy, že by toto mohli byť dôsledky, teda nezamýšľané dôsledky, pokiaľ by došlo k tomu náhlemu Brexitu. Tá otázka, ktorá hovorila pani Görling o štepení, o frackingu, tak Myslím si, že v Severnom Írsku určite bude proti tomu e, obrovský protest a taktiež britská vláda by možno mohla toto zase nadšenie podporovať. Takže bolo by to komplikované. My máme opäť asi viacej spoločné s druhou polovicou ostrova, než v podstate so zvyškom Británie. Takže čo sa týka toho deregulačného tlaku, ja sa tu uviedrem trochu ináč. Keď sa pozrite na členské štáty, ktoré lobovali najdlhšie a najúčinnejšie o deregu- na dereguláciu, v EÚ, tak to bolo práve Spojené kráľovstvo. A pokiaľ Spojené kráľovstvo odíde, tak možno ten deregulačný tlak sa na európskej úrovni možno trochu zníži. Ale to, čo povedal Petrik o Írsku, tak e, to je pravda. Možno tam bude nejaký taký pokutný tlak, nejaký zakulisný. A čo sa týka nariadenia REACH, tak mňa by veľmi prekvapilo, keby Spojené kráľovstvo sa z Ríču stiahlo. No a keďže máme štáty, ktoré nie sú ani členmi EÚ a napriek tomu chcú byť súčasťou e, rozsahu pôsobnosti REACH, lebo chcú mať prístup na európsky trh, tak tam to vidíte. Možno vy máte nejaké informácie, ktoré ja nemám a myslíte si, že to je pravdepodobne, že to stalo, ale ja si myslím, že EÚ je obrovský trh na ktorom je 27 členských štátov, majú rôzne hospodárske záujmy, takže sú tu určité rizika, ktorých si negociátori musia byť vedomí. Napríklad je tu otázka, či by environmentál štandardy mali byť súčasťou našich budúcich dohôd. Myslím si, že áno. A určite rokovania prebiehajú. A je treba sa zamyslieť nad týmto aspektom. Je treba tlačiť na Spojené kráľovstvo, aby mali nejaký regulačný ekvivalent. Toto je reálna otázka. Ďalej, čo sa týka prepracovania legislatív v oblasti klimatických zmien, toto je zaujímavé. Možno je tu hrozba, že by niektorí podľali pokušeniu, že tá existujúca záťaž by sa jednoducho len prerozdelila. Takže čo sa stane, to je na komisia na rade. Čo sa týka rozpočtu, tak toto si myslím, že známa vec. EEA dostáva 12 svojich financií od Spojeného kráľovstva, takže Spojené kráľovstvo je čistým prispievateľom a ďalšie kolo rozpočtových rokovaní bude ešte náročnejšie než doterajšie. No a je možné, že niektorí si myslia, že Brexit berie e, energiu ľuďom alebo všetkým spojenom v kráľovstve a je možné, že tam budú skutočne veľké tlaky. No čo sa týka toho scenára, že by nebola žiadna dohoda, je potrebné to zdôrazniť? Myslím si, že áno. Sú potom dva možné scenáre. Po prvé, že sa to bude predpokladať už dlho dopredu, takže nebude dohoda, ale budeme na to mať možno sa pripraviť. A druhá, že to bude náhle. Samozrejme sú rizika v prípade oboch týchto scenárov, ale tá druhá eventualita samozrejme je horšia. Napríklad v oblasti chemikálií alebo odpadu, tak tam samozrejme treba mať určité štandardy. A určite by to mohlo mať katastrofické dopady v niektorých oblastiach. Takže dobre, to je Zatiaľ všetko z mojej strany. Ešte Takže k financovaniu a k rozpočtu pre polnohospodárstvo v súčasnosti Severné Írsko dostáva 9 rozpočtu spoločnej polnohospodárskej politiky. To je trikrát viac, než by dostalo, keby sa to vypočítalo na základe e, počtu obyvateľov. Takže mm, pre Spojené kráľovstvo alebo pre Severné Irsko tam by bola potom menšia podpora taktiež v rámci environmentálnej schémy. Takže pre Severné Irsko by to znamenalo, že by tam bol, mohli byť veľké škrty. A sú tu skutočne veľké obavy. A toto je dôležitá vec. A myslím si, že by toto mohlo znamenať veľkú nevýhodu pre polnospodárov v Severnom Írsku v porovnaní s polnospodármi v Írskej republike. Čo sa týka otázky obchodu, obchodné dohody v budúcnosti by mohli ľahko narušiť náš polnospodársky sektor – Viem, že tu dnes nehovoríme len o polnohospodárstve, ale toto úzko súvisí s otázkou životného prostredia. A my sme čistým exportérom polnohospodárských produktov v Severnom Mírsku, no a zvyšok Británie je čistým importérom. Takže máme odlišné priority. A čo sa týka priorít v rámci obchodnej dohody tie budú také, že je treba zaručiť e, hlavne dodávky lacných potravín, ale možno sa zabudne na jednu časť Spojeného kráľovstva, kde sa jedlo skôr exportuje. Have... Ďalšie otázky? Ďakujem. Veľmi rýchla otázka. Eh, adresovaná profesorovke Burnsovej. Študovali ste dopad eh, v nadväznosti na IDC a vlastne príspevky eh, Európskej únie, pokiaľ ide o túto dohodu a stiahnutie sa Spojeného kráľovstva. A aké sú dopady? Pretože veľmi dobre vieme, že samozrejme samostatne sa to bude predkladať ale mňa by zaujímalo, že či predsa len máte nejaké predstavy, nejaké myšlienky v nadväznosti na e, možné dopady. <clears throat> Musím sa priznať, že som o tom niečo čítala, ale nepamätám si veľmi dobre, že kde som o tom čítala. Bolo to niekde v nadväznosti na e, webovú stránku 3G alebo niečo podobné, ale v krátkodobom horizonte by tam nemal byť vlastne nejaký dopad na NDC. Závisí to samozrejme od toho, že aké rozhodnutie padne, pokiaľ ide o túto bublinu EÚ. Ale samozrejme, že je to aj e, otázka ambícií, pokiaľ ide o klímu. A Spojené kráľovstvo sa cítilo istým spôsobom oklieštené v nadväznosti na túto domáce rozhodnutie, ktoré padlo. <clears throat> Takže snažíme sa teraz vlastne istým spôsobom uh, sa prispôsobiť tomuto rozpočtu v nadväznosti na uh, emisie uhlíka. Veľmi pekne ďakujeme za túto prezentáciu a za tento dialog. Takisto ďakujeme kolegom za zaujímavé otázky. Som veľmi rada, že ste s nami zostali a teraz by sme prešli na tú tretiu kapitolu našej diskusie ktorá sa týka otázok zdravia. Chcela by som e, pozvať pána Paula Lefina. Je veľmi príjemné popoludne. Teším sa, že môžem s vami hovoriť v nadväznosti na to, že čo vlastne predstavuje, aké hrozby predstavuje Brexit v nadväznosti na lekárske profesie. Ja som po Lefin e, som vlastne človekom, ktorý e, vlastne je e, manažerom pre verejné záležitosti veľmi stručných niekoľko <clears throat> informácií, pokiaľ ide o BMA, čiže Britskú lekárskú asociáciu alebo združenie. Ide o 50 tisíc rôznych ľudí z lekárskej profesie, viac ako 8 tisíc lekárov, ktorí získali primárnu Eh, lekárskú kvalifikáciu v inom štáte EÚ, ako ste počuli od mojich kolegov dnes popoludní. Eh, Spojené kráľovstvo pozostáva z Anglická a Walesa, tí hlasovali za Brexit a eh, Škótsko hlasovalo proti. Takže samozrejme, že ide o schopnosť, ako liečiť pacientov my pracujeme s našimi eh, kolegami a snažíme sa v podstate eh, predkadať isté návrhy európskym inštitúciám, národným vládom a rôznym združeniam, tam, kde existujú tieto združenia v nadväznosti na otázky týkajúce sa Spojeného kráľovstva. Najdôležitejšou otázkou, ktorej čelia Briti a samozrejme lekárska profesia, to sú vlastne <clears throat> pracovníci v oblasti eh, medicíny pretože ide o viac ako 21 tisíc kvalifikovaných lekárov z Európy, ktorí dnes pracujú v Spojenom kráľovstve. To znamená, že je to eh, viac ako 9 Tuto máme hlavné číselné údaje, pokiaľ ide o týchto 9,1 samozrejme, že tam sú veľmi značné rozdiely. Ak sa naozaj pozriete na špecializáciu týchto lekárov, takmer jedna štvrtina farmaceutov je z iných e, krajín EÚ. Takmer jedna petina chirurgov v Spojenom kráľovstve je z iných európskych krajín. Takže celkom jednoducho extrémne závisíme od európskych lekárov a aj od európskych e, lekárskych profesí. A tento obrázok to hovorí všetko. Toto je, tak povediac, deň na druhý deň po uh, tomto rozhodnutí v nadväznosti na Brexite. Ako vidíte, 6 zo 7 uh, e, získali primárnu kvalifikáciu v inom e, štáte EÚ. To znamená, že náš e, národný systém zdravotnej starostlivosti bez týchto ľudí bol vlastne na kolenách, tak povediať. Samozrejme, že ide tu o vzájomné uznávanie, o e, kvalifikácie a o voľný pohyb. Stovky takýchto lekárov pracujú v Spojenom kráľovstve alebo pracujú jeden e, týždeň v mesiaci v Maďarsku, jeden týždeň v mesiaci v Portugalsku a dva týždne povedzme v Spojenom kráľovstve. Len aby som vám uviedol príklad. Dá sa povedať, že z tohoto ťažia vlastne všetky krajiny v EÚ a všetky takéto systémy zdravotnej starostlivosti. Napríklad polský lekár, ktorý pracuje v Spojenom kráľovstve, môže vlastne e, komunikovať so svojimi pacientmi z Polska v anglicku polštinou. Druhá vec. Rumunský eh, konzultant, hlavný chirurg, ktorý pracoval aj v Rumunsku, aj v Spojenom kráľovstve a ktorý má 30 rokov skúsenosti, samozrejme eh, to je človek, z ktorého ťažia výhody obidve krajiny talianský lekár, ktorý napríklad v súčasnosti e, vlastne e, absolvuje špecializovaný výcvik e, v Nemecku a pracuje v Spojenom kráľovstve, nech sa rozhodne kdekoľvek nakoniec si otvoriť svoju prax, tak vlastne všetci budú z toho ťažiť. V stručnosti každý z tohto ťaží a ak by prišlo k nejakým reštrikciám, pokiaľ ide o vzájomné uznávanie profesionálnych kvalifikácií a pokiaľ ide o pohyb, tak e, samozrejme, že bude veľmi vážne trpieť e, zdravot, systém zdravotnej starostlivosti v Spojenom kráľovstve. My sme naozaj e, robili prieskum v krajinách európskych susedov a pýtali sme sa, aké sú vaše úmysly. A 50 ľudí povedalo, aktívne uvažujeme o tom, že chceme odísť, e, odísť e, nielen zo Spojeného kráľovstva, ale aj z Európy ako také na lukratívne trhy americké, respektíve austrálske. Sú to vysoko kvalifikovaní lekári a svet im klačí e, pri nohách. Polský špecialista v Polsku napríklad zarába približne, a toto sú samozrejme číselné údaje OECD, 50 tisíc, e, v, v Spojenom kráľovstve e, približne 140 tisíc dolárov a ak by si tento lekár sa rozhodol, že bude pracovať v Austrálii, bude zarábať približne 240 tisíc dolárov. To znamená, že vzájomné uznávanie týchto kvalifikácií <laughs> znamená, že vlastne títo ľudia Ehm, tam neexistuje nejaká garancia, že by sa naozaj chceli vrátiť do krajiny svojho pôvodu. Brexit samozrejme predstavuje aj veľmi vážnu ohrozenie, pokiaľ ide o bezpečnosť týchto pacientov, pretože tým sa vlastne neukončí takáto profesionálna migrácia v Európe. Samozrejme, že EÚ zaviedla tzv. Ehm, mechanizmus ehm, alertu, to znamená, do 48 hodín v podstate je možné spustiť takýto poplašný signál. Samozrejme, že od januára 2016 toto funguje. Regulačný orgán v Spojenom kráľovstvu vlastne vydal dvakrát viac e, takýchto e, poplašných signálov, ale samozrejme, že to e, odôvodnenie racionálne, to je v podstate trošku iná vec, ale napríklad lekár, povedzme, z Dánska by sa mohol, musel vrátiť do e, Dánska a vážne by to v podstate ohrozilo bezpečnosť pacientov. A toto si jednoducho nemôžeme dovoliť v nadväznosti na Brexit. Samozrejme, že prebieha v Spojenom kráľovstve veľmi veľa <clears throat> diskusí o tom, že či si ľudia vlastne pochopili, či pochopili to, že vlastne e, hlasujú za opustenie jednotného trhu. Ja si myslím, že len asi 1% v podstate pochopilo, že to znamená aj napríklad e, e, odchod z Euroatomu, respektíve z Európskej atomovej organizácie. Prečo je to dôležité? Pretože sú isté e, zariadenia, ktoré vlastne Spojenému kráľovstvu zabezpečujú radioizotopy v nadväznosti napríklad na liečbu rakoviny a tak ďalej. A to je veľmi dôležité. A ak nepríde k nejakej dohode, čo to bude znamenať pre Spojené kráľovstvo, bude to znamenať celkom jednoducho, že Spojené kráľovstvo o niekoľko dní, o niekoľko týždňov bude povinné hľadať zdroj takýchto radioizotopov z iných zdrojov. Prečo je to dôležité? Dôležité v Spojenom kráľovstve z toho dôvodu, že potenciálne meškanie, pokiaľ ide o diagnózy, pokiaľ ide o operácie, a na úrovni EÚ by to samozrejme obmedzilo e, spoluprácu v tejto veľmi dôležitej oblasti. A niekoľko uhlíkov ešte prihodím do ohňa, pokiaľ ide o írsku otázku. O, hovorili o tom moji kolegovia, pokiaľ ide o tieto ostrovy, pretože samozrejme, že celkový počet obyvateľov predstavuje asi 7 miliónov. Kvôli tomu tejto veľkosti je naozaj potrebné dať dokopy e, zdroje, e, operačné plánovanie a tak ďalej, a hlavne pokiaľ ide o špecializované lekárske profesie. V Dubline je napríklad jediná e, detská kardiológia na celom ostrove a samozrejme, že deti z celej, zo, týchto ostrovov prichádzajú v podstate do Dublinu a nemusia odísť eh, vlastne z týchto ostrovov a výhody sú celkom prirodzene viditeľné. Ak by sa to napríklad presťahovalo do Londonderry, v Londonderry v podstate je to, sú to služby, ktoré sa poskytujú asi jednej polovičke milióna obyvateľov. A samozrejme, že aj kardiologické služby pacientov, pacientom z eh, okresu Donegal. 27 27 ľuďom sa zachránil takto život, pretože by nemohli v podstate eh, prechádzať hranicu. A pre mnohých ľudí je to naozaj otázka života a smrti. Aby som to uzavrel, <clears throat> som tu za britsk nejaké lekárske združenie. Nemôžem hovoriť samozrejme za e, lekárske ke, ku profesiu v Európe. A samozrejme, že my pracujeme veľmi úzko s rôznymi organizáciami, ktoré zastupujú e, rôzne e, združenia takýchto lekárskych profesí v 27 krajinách, krajinách EÚ. Takže ako vidíte, kým Brexit by značne pozmenil situáciu aj v Spojenom kráľovstve, aj v EÚ. Nemôžeme dovoliť, aby nejakým spôsobom ohrozil zdravie Európy. Takže by bolo veľmi dobre, keby ste naozaj aj vy prispeli k tomu, že sa niečo takéto nestane. Veľmi pekne ďakujem. Teraz chcem vyzvať pani Virginiu Aka. Ide o človeka, ktorý v podstate je e, výkonnou riaditeľkou, e, pokiaľ ide o e, farmaceutické organizácie. Je pre mňa veľkou radosťou, že som tu a som vlastne poslednou, <clears throat> ktorá vlastne odovzdáva veľmi podobné posolstva v nadväznosti na budúcnosť Brexitu a dopad, ktorý by to mohlo mať a samozrejme spôsob, ako sa snažíme integrovať našu prácu za posledných niekoľko mesiacov. Našim kľúčovým posolstvom je, i keď samozrejme e, vidíme isté e, ohrozenia v nadväznosti na pacientov a verejné zdravie, čo vlastne so sebou priniesol Brexit, spolu s našimi e, kolegami z FPA, pretože ja toto prezentujem aj e, v mene FPA, čiže Európskej federácie farmaceutického priemyslu a asociácií. Snažíme sa samozrejme zminimalizovať tento dopad, ale podporujeme váš, potrebujeme váš, vašu podporu, hlavne pokiaľ ide o váš výbor. A preto vás chceme požiadať o niekoľko vecí veľmi jasne. Jeden, jedno z týchto vecí je <clears throat> takáto spolupráca, spolupráca v nadväznosti na regulatórne normy a prax, vrátanie vedeckých vý, vý, um, výmen a samozrejme možnosť robiť toto všetko takým spôsobom, aby nám to umožnilo, že by sme mali čas na tento prechod rozumným spôsobom, pretože k dnešnému dňu, 28 novembru čas je v podstate proti nám. A toto sú priority, ktoré budeme musieť celkom jasne zdôrazniť negociačnému týmu. A niekoľky už vlastne na toto poukazovali. Je potrebné v podstate, aby sa to urobilo čo najrychlejšie, pretože celkom úprimne už sme naozaj, pokiaľ ide o článok 5, 50, my sme vlastne stratili 3 štvrte roka nadväznosti na to, takéto diskusia. Jednoducho už ďalej nemôžeme čakať. Aby som to ešte lepšie v podstate objasnila, chcela by som vám vlastne objasniť, tak povediať, celý životný cyklus v týchto dekádach e, za posledných 40 rokov v nadväznosti na investície, ktoré prebehli v Európe, pokiaľ ide o výskum istých lekárskych výrobkov. Tam samozrejme ide vlastne o to, že tieto združenia sa zapájali do veľmi integrovaného postupu. V súčasnosti, pokiaľ ide o výskum, ktorý sa robí v nadväznosti na lekárske produkty, je naozaj dôsledný. To znamená, <clears throat> sú to rôzne e, skúšky, ktoré sa robia v súčasnosti, je ich 1500. Okrem toho máme 400 <clears throat> odsúhlasených produktov a Spojené kráľovstvo v podstate e, je držiteľom licencie. A toto budeme musieť tiež e, vyriešiť, pretože sú to naozaj proste tisícky ďalších produktov, ktoré sú decentralizované a sú iné produkty, ktoré vlastne sa uvoľňujú zo Spojeného kráľovstva a potom vlastne idú pacientom na používanie v ostatných štátoch EÚ. A my sme identifikovali, že z týchto členov 45 vlastne očakáva, že tieto produkty budú v podstate e, v omeškaní v prípade, ak sa naozaj e, budeme musieť vlastne obracať na pravidlá, ktoré platia v Svetovej obchodnej organizácii. A samozrejme, že sú to rôzne balenia, rôzne dávkovania, ktoré sú k dispozícii v Európe. My samozrejme <laughs> tisícky takýchto rôznych balení dodávame zo Spojeného kráľovstva. Čiže vidíme, že tá integrácia bola efektívna, účinná, vhodná, ale bude to veľmi ťažké nejakým spôsobom to rozmotať. A aj pokiaľ ide o samotný e, dopyt a vidíte veľmi jasne, že tie výrobky vlastne putujú obidvoma smermi. Spojené kráľstvo bolo veľmi proaktívne. My sme sa naozaj snažili v podstate vyrábať e, takéto liečiva, ktoré slúžia pacientom a nevieme, že či to budeme môcť v podstate zabezpečiť aj v ďalšom, pokiaľ ide o takýto centralizovaný systém a možnosti dodávať takéto výrobky e, pacientom vtedy, keď ich potrebujú. Takže toto je vlastne príklad e, Príklad na liečive, ktoré slúži na liečbu HIV, vidíme, aký obrovský dopad má európska legislatíva. V tomto sme siahli vlastne jednotný povolovací systém pre liečiva VU. E to znamená to jednotná kontrola pre liečivá, ktoré sú používané v tomto istom prostredí, rovnako aj jednotný systém monitorovania bezpečnosti. Ostatní spomínali dôležitosť zdieľania údajov a dohľadu pre monitoring. V prípade takéto HIV lieku, tak my prinášame Eh, produkt, ktorý je potenciálne aktívna eh, farmaceutická látka z krajiny ako napríklad Japonsko. V rámci tohoto spracovania to musí prejsť eh, cez nejakého spracovateľa, cez predslenie a zároveň cez regulačný, regulačný, regulačnú kontrolu. Musí byť adekvátne pretestované, schválené a musí byť dostupné pre európske využitie a vývoj. Povedzme, že to príde do Spojeného kráľovstva ako doza, um, tu v tomto prípade, ale to nezačína len tu Pôjdem ďalej, dobre. Následne e, to môže byť, e, môže následovať vlastne situácia, ktorá sa deje v ďalších prípadoch. Ako tu vidíme, môže to prejsť napríklad do Španielska na ďalší vývoj a môže sa znova vrátiť do Spojeného kráľovstva, keď to bude ukončené pre ďalšiu distribúciu a v takom prípade je to následne eh, distribuované, cirkulované medzi všetkými krajinami eh, Európskeho hospodárskeho priestoru. V takomto prípade jednotlivé hranice medzi nami a tretími krajinami neexistujú. Ako náhle to bude Brexit, tak sa objavia tieto hranice, ktoré budú figurovať v tom istom dodavateľskom reťazci, ako určite výbor správne chápe. Tie termíny, lehoty a dodávky, ktoré z tohoto budú vyplývať, to je niečo, čo naozaj veľmi trápi MST a všetky všetkých členov FPE. Ale len FPE. E, máme tu partnerstva, ktoré sú vytvorené s ostatnými asociáciami, e, ktoré sú kľúčové pre dodávky liečiv, vrátane našich liekov v rámci napríklad Medicines for Europe, BIA, ASGP, ako aj napríklad tam vidíte e, ďalší kolegovia, ktorí sídlia v Spojenom kráľovstve. Takže my sme využili príležitosť, aby sme napísali práve pánovi Barnierovi, a Davidovi Davisovi, aby sme identifikovali tieto kľúčové témy, e, ktoré, na ktoré upriame vašu pozornosť. Zabezpečenie kontinuálnej spolupráce, regulačná spolupráca, ktorá je kľúčová e, preto, aby sme dokázali pokračovať v tejto veľmi dôležitej výmene e, tovarov a služieb a to práve v prospech ľudí Európy, E, ktoré sa na nás poliehajú, aby sme im dodali tieto lieky a aby sme to dokázali, musíme zabezpečiť to, že akákoľvek dohoda v rámci budúcej e, dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom nebude mať negatívny dopad na dopad. A v tomto smere žiadame dostatok času, aby sme tieto kritické zmeny dokázali nasadiť správne, aby sme dokázali zabezpečiť, že kontinuita dodávok bude pokračovať a zároveň, že, bez, že už od prvého dňa pacienti v Polsku, Taliansku alebo v Spojenom kráľovstvu si nevšimnú, že ten negatívny dopad na ich zdravie. Pretože to je naozaj to, čo všetci chceme úprimne dosiahnuť. A teraz som preskočila svoj posledný slajd a už sa k nemu asi nevrátim. Dobre, môžeme to uzavrieť teda tým, na tom poslednom slajde bola sumarizácia toho, čo sme už hovorili. A síce, že kontinuálna spolupráca v oblasti regulatívy a bezpečnosti je pre ne kľúčová pre naše liečiva. To sa z toho dá určite odvodiť. Akýkoľvek budúci model spolupráce musí zahrňať aj tú nejakú kritickú silu pre liečiva v rámci týchto diskusí. My by sme boli veľmi radi, keby nám tento výbor pomohol zabezpečiť, aby toto bola priorita a aby sme sa mohli posunúť do druhej fázy týchto rokovaní a to čím skôr. Um, aby sme dokázali zabezpečiť, že sa dosiahneme, k tomuto cieľu. Ale aj vďaka tým zmenám, ktoré máme dnes, implementačné obdobie po roku 2019 bude nevyhnutné, aby tieto zmeny v dodavateľskom reťazci dokázali zabezpečiť to, že dodávka tam reálne bude a, stále tieto veci budú trvať e, nemalý čas. Sú to komplexné procedúry a komplexné požiadavky, s ktorými sa musíme vysporiadať. A to je aj z dobrého dôvodu, ale na druhej strane E, toto je aj výsledok 40 rokov partnerstva pri tvorbe európskej legislatívy. Bezpečné, účinné a podporujúce prostredie pre vývoj liečiv a ich distribúciu. No, tešíme sa na vašu podporu pri presadzovaní týchto cieľov, keďže vidíme, aká veľká neistota je pri rokovaniach, tak my v podstate ponechávame pacientov v neistote, škrabu si hlavy a dúfajú, že niekto má nejaký plán a my dúfame, že budeme pripravení, ale potrebujeme aj vašu podporu, aby tento plán bol najlepšou podporou pre budúcnosť. Ďakujem pekne za, vašu, za váš čas, za vašu pozornosť. Ďakujem pekne aj vám za prezentáciu. Kolegovia, kto má otázky, nech sa páči. Mám tu už dvoch ľudí zapísaných. Pán Líze, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem aj eh, rečničke, rečníkovi. Práve som hovoril s François Grostet o tejto záležitosti. Áno, samozrejme bolo dobré, keby všetky tieto dôsledky by sme si premysleli ešte predtým, než sa bude hlasovať o Brexite. A vy ste samozrejme povedali, že tu budú problémy pre pacientov, pre, to, pre oblasť zdravotníctva. A teraz môžeme diskutovať o tom, ako tieto problémy čo najviac redukovať. Takže ja toto vidím ako takú žiadosť o dohodu a proti argumentáciu proti tvrdému Brexitu. Takže moja otázka najprv pre rečničku. Vy ste hovorili, že ste Davidu Davisovi už toto oznámili. Máte nejakú reakciu, odpoveď? Máte ten dojem, že toto vláda uznala? A polu Paulovi Lafinovi rovnako otázka. Ste v kontakte s vládou a máte dojem, že uznali negociátori za Spojené kráľovstvo túto problematiku? alebo by sme mali byť trochu hlasnejší, hlasnejšie zasadiť za práva pacientov. Ďalšia otázka pre pána Lafina ako to vyzerá s cezhraničnou starosťou o pacientov, pretože sú napríklad pacienti, ktorí trpia vzácnými chorobami. Ako to bude tam po Brexite? Máte nejakú predstavu? Ďakujem. Thank you. Uh, Madame Grostat. Merci beaucoup. Merci aux intervenants. Euh, c'est vrai que lorsqu'on vous écoute, on se dit que c'est très... Ospravňujem sa za uh, doplňujúcu otázku ale naozaj je to veľmi smutné, že tí ľudia, ktorí hlasovali za Brexit, budú najviac postihnutí práve týmto svojim rozhodnutím. A vidíme teda výsledok toho, ako ako dopadá takéto, takéto rozhodnutie a vidíme, že ak, pred akými rozhodnutiami stojíme. Ale dobre, ale vy ste hovorili o pacientoch a o ich, e, o ich budúcnosti a našou hlavnou obavou samozrejme je budúcnosť pacienta. No a v prvom rade e, by som sa chcela spýtať, akým spôsobom je farmaceutický priemysel pripravený na dôsledky Brexitu. Akým spôsobom e, Brexit zasahuje e, farmaceutické firmy a ich investičné stratégie. Hovorili ste o dodávkach, samozrejme dodávky sú e, kľúčový problém alebo kľúčová otázka, až doposiaľ Spojené kráľovstvo uplatňovala európsku legislatívu v oblasti marketingu a umiestňovania na trhu takýchto liečiv, ale myslíte si, že tu bude aj priestor pre vzájomné uznávanie, ktoré bude postavené na e, nejakých nových e, farmaceutických legislatívnych návrhoch, ak teraz zoberieme do úvahy, že Európska únia takéto dohody uzavrela aj e, s ďalšími krajinami, mohlo by to byť riešenie, minimálne nejaké dočasné riešenie na to, aby sme sa vyhli tomu, že nám jednoducho dôjdu dodávky. To sú také praktické otázky, ktoré by som mala, ale myslím si, že je veľmi dôležité poznať aj váš názor v tomto smere a súhlasím aj s tým, s tou otázkou, ktorú eh, zapýtal Peter Líze ohľadom týchto cezhraničných zdravotných otázok, lebo to môže napríklad týkať sa, eh, sa Norska, Švajčiarska. Tieto krajiny tiež uplatňujú relevantnú legislatívu Takže určite stojí za to, aby sme videli alebo skúmali, ako zabezpečíme kontinuitu. Ale aby sa nám to podarilo, musíme preskúmať, aké úsilie musia vyvinúť ľudia v britskej vláde. V opačnom prípade si nemyslím, že to urobí Európska únia za nich. Dobre, preruším teda tieto otázky tu. Block, so wants to first. Prejdeme na, na prvý blok otázok, nech sa páči, a potom eh, dáme priestor na ďalšie otázky. Dobre, tak ďakujem pekne za možnosť eh, doplniť a vysvetliť tieto body ešte viac. A vynikajúce otázky. A veľmi relevantné. Či sme dostali odpoveď od britskej vlády? Áno. Dostali sme list, ktorý bol zverejnený eh, štátnym tajomníkom v lete v miestnej tlači vo Financial Times, kde oni naznačili svoj úmysel mm, hľadať eh, spoluprácu s Európou v oblasti Eh, regulácie liečiv. Takže naozaj treba túto tému naďalej zdôrazňovať vláde a budeme, určite vám to garantujem, pán Líze, že využívame každú možnosť preto, aby sme to čo najlacnejšie vysvetľovali, aké potreby máme. Jedna vec, ktorá bola dôležitá, a to je kritická, preto aby sme to možno vysvetlili, E, s odborom pána Davisa. Je to síce chápanie toho, že pre nás, pre priemysel, pre ľudí, ako sme my, a počuli sme to už aj skôr na vypočutie pre ostatných, je veľmi dôležité, že toto nie je len otázka nejakého obchodného vzťahu, keď hovoríme o clách a nákladoch cieľ, ale sú to netarifné, necolné bariéry, ktoré sú veľmi dôležité, ktoré sú kritické pre tento proces. A tu je naozaj niečo, kde potrebujeme zosúladenie a pochopenie. A práve preto tá spolupráca, preto plne súhlasím s pani Grosset. Veľmi dobrá poznámka o režimu vzájomného uznávania, ktoré tu existovali pre GNP, eh, pre režimy eh, spolupráce so Švajčiarskom, ale takisto aj pre MRA a pre dohody, eh, ktoré boli schválené z USA. Takže toto je naozaj niečo, kde veríme, že je príležitosť, je tu potenciál budovať už na existujúcich prístupoch k tomuto problému a na to, aby sa nám to podarilo, tak tu naozaj vidíme priestor pre spoluprácu, lebo nezabudajme na to, že Spojené kráľovstvo a vlastne orgány, ktoré tam máme, MHRA, to sú práve vlastne tie orgány, ktoré dnes pracujú v rámci Európskeho regulačného rámca jednotným spôsobom, takže my vychádzame z rovnakej, rovnakého východiska, takže sná to nebude nemožné sa dohodnúť, ale musí to byť dohodnuté čo najskôr. A myslím si, že to je naozaj niečo, kde by sme veľmi radi videli ehm, čo najviac ehm, týchto momentov. A či plánujeme ohľadom nejakých ďalších možných alternatív? Samozrejme. Firmy bez pochyby v mojom sektore vrátane mojej vlastnej firmy vyvíjajú teda nemalé záložné plánovanie, pretože veľmi dobre si uvedomujeme, aké záväzky máme na základe licencií, ktoré nám vyplývajú, podľa ktorých máme liečiva aj tu v Európe. Máme povinnosť dodávať tieto liečivá, to bereme veľmi vážne a uvedomujeme si, aké fyzické a praktické problémy tu budeme mať pri zabezpečovaní týchto vecí v tom obmedzenom čase, ktorý máme pred sebou a práve preto žiadame implementačné obdobie, aby sme to mohli robiť adekvátnym spôsobom. Pol, dávam slovo tebe. Ďakujem pekne za tieto otázky, takže pôjdem k tej prvej otázke od e, doktora Lízeho, či hovoríme s britskou vládou. Samozrejme, budem mať stretnutie e, s lordom Shellesim, e, budem tie isté veci zdôrazňovať aj jemu, ako som hovoril aj vám ten e, signál je konzistentný od BMA e, na národnej, e, európskej a celosvetovej úrovni. Rovnako hovoríme aj s Európskym výborom a pre prípravu. Robíme to spolu s našimi európskymi partnermi, aby sme jasne argumentovali, že tieto témy alebo tieto problémy sa týkajú celej európskej zdravotníckej populácie a, oba, a pacientov. Jeden taký zaujímavý odlišný bod medzi britskou vládou a Európskou komisiou a to je otázka študentov medicíny v teórii, a tak ako sa teraz momentálne nachádza v rokovaní, ak ste, povedzme, nemecký študent medicíny v Spojenom kráľovstve a máte e, sa kvalifikovať po Brexite v roku 2021, tak neexistuje žiadna súčasná schéma, že vaša kvalifikácia bude uznaná vo vašej domácej krajine. To, čo BME žiada, je to, aby toto bolo zmenené, tak to by to nemalo byť a vzájomné uznávanie študentských kvalifikácií by malo byť zabezpečené a garantované. A pozícia britskej vlády je rovnaká ako naša. My musíme toto argumentovať s Európskou komisiou, že študenty, životy študentov, budúce plánovanie pracovných síl, to všetko by nemalo byť obetované pre pre niečo a to už doplňte do tej medzery, čo chcete. Druhý bod, ktorý sa týka cezhraničnej smernica zdravotnej starostlivosti veľmi dôležité. E, veľmi rád vidím, že tu máme aj zástupcu Gibraltáru, lebo toto sa masívne týka Gibraltáru. E, to je britské zámorské územie a po Brexite tak 200 tisíc Britov, ktorí žijú v okolí Gibraltáru, by v teórii mali právo prísť do Gibraltáru, teritorium, ktoré má zhruba 32 tisíc ľudí a pristupovať k zdravotnej starostlivosti tam. Takže to zrátajte že to nie je udržateľné. A to je jeden z mnohých dôvodov, prečo vyzývame, aby tu bola kontinuácia vzájomného uznávania práv pre britských občanov, ako som napríklad ja v Európe a e, Európanov v Británii. A posledná otázka od doktora Lizeho sa týkala vzácných ochorení a tých pravidel, ktoré tu máme, a síce, že aké legislatívne opatrenia vyplývajú dnes Samozrejme, kým európske referenčné rámce, ktoré máme zavedené, zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v bojovaní so zácimi chorobami v Európe, v konečnom sledku je to otázka profesionálov a pracovníkov. Ak nemáte špecializovaných lekárov to, na to, aby ste tam eh, dali eh, ľudí, tak nemôžu vykonávať svoju prácu. A práve z tohoto dôvodu by sme boli veľmi radi, keby to bol nejaký typ ehm, vzájomného uznávania, tak aby lekári zostali eh, v Spojenom kráľovstve aj v Európe. Ďakujem pekne. Ďakujeme e, pekne. E, ďalej pani Birder, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. E, ďakujem obom za veľmi zaujímavé vyjadrenie k tomu, čo hovorili kolegovia. Chcem sa spýtať tak sarkasticky, či sme to nepovedali pod referendum. Áno, samozrejme, povedali sme niečo podobné a vždy nás ľudia obvinovali z toho, že iba plašíme a že iba ľudí chceme vystrašiť. A počula som aj ďalšiu otázku, či vláda nerozumie tomuto problému dostatočne. Ja pevne verím, že tomu rozumejú, ale e, zdá sa, že nemajú dostatočnú kapacitu alebo e, poznatky na to, aby pochopili, že to je naozaj veľmi urgentné a dôležité a to je naozaj e, veľmi frustrujúce pre všetkých. A čo sme počuli ohľadom štandardov a liečivách, to sú predsa logické veci, otázka spoločnej rybolovnej politiky, potravinárskej politiky a tak ďalej, všetko, čo tu máme, všetci sa nás obracajú ako na britských poslancov a, a pýtajú sa nás, uvedomujete si, že to je ten reálny dopad? A to nie je len dopad na, na, na Britániu, ale na celý svet. Takže toto je téma, ktorá je veľmi dôležitá a kde budeme naozaj veľmi aktívne robovať um, na úrovni našej vlády v Spojenom kráľovstve, aby sme eh, dosiahli eh, spoločnejšiu pozíciu. Takže naozaj sme veľmi radi, že máme takéto vypočutie dnes v tejto téme. Počuli sme, že lekári boli, že teda bol robený prieskum medzi lekármi a ak nechcú zostať v Európe, tak potom pravdepodobne pôjdu niekam inám. To sú samozrejme ľudia, ktorí majú neuveriteľne hodnotné poznatky a znalosti, ľudia, za vzdelanie ktorých sme vlastne zaplatili my všetci a e, čím viac od nich dostávame, tým viac od nich dostávame. To sú takisto krvné produkty, transplantačné produkty, protokoly, ktoré vlastne e, prechádzajú jednotlivé hranice. A moja otázka sa týka e, výskumných grantov. Spojené kráľovstvo je obrovským príjmateľom takýchto výskumných grantov Častokrát e, vlastne naše najlepšie výskumné nemocnice boli práve tam a boli sme aj takou líderskou organizáciou v tomto smere e, v prípade projektov, ktoré sú také paneurópske a chcem sa spýtať, či máte e, nejaký aj, aj názor hľadom toho, ako sa to zmení a či títo špecialisti budú potom aj prilákaní do prípadne iných ďalších oblastí. Takisto aj to, tie presuny EMA, presunutie EMA, o ktorom sa rozhodlo minulý týždeň, Vieme, že to je výhra pre Holandsko, ale je to obrovská strata pre Spojené kráľovstvo. Stratíme expertízu. A my si teraz budeme vlastne musieť robiť svoje vlastné skúšanie a preskúmavanie liečiv. Um, takže to je obrovská záťaž. A čo si myslia naši rečníci, aká je pravdepodobnosť toho, že aby sme ušetrili peniaze, e, v prípade toho, že naša ekonomika narazí na veľké tlaky, e, tak e, aká je pravdepodobnosť toho, že my budeme musieť hľadať nejaké lacnejšie dovozy liečiv, e, povedzme z Číny, Indie alebo kdekoľvek inde vyrábajú lacnejšie liečiva a akým spôsobom to bude mať dopad na zdravie Britov a zároveň nejaký dopad to bude mať aj na zvyšok Európskej únie. Ďakujem pekne. Pán Taylor, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Eh, rád by som svoju otázku eh, určil pánovi Lafinovi. Ehm, rád by som si, rád by som vypočul vaše obavy hľadom Euratomu, a teda dohody o spolupráci v jadrových otázkach a britského odstúpenia od tejto zmluvy. Aký dopad na NHS ehm, toto bude mať, ak opustíme Euratom? A keď si zároveň budeme musieť vlastne outsourcovať mimo Európskej únie dodávateľa radioaktívnych izotopov. A doplňujúca otázka, možno by sme mohli e, možno by sme mali prediskutovať, aký dopad na Európsku 27 má to, že Euratom bude bez Spojeného kráľovstva ako e, nebude členom Euratomu a, a zároveň bola BMA konzultovaná ešte predtým, ako vláda rozhodla svoje rozhodnutie opustiť Euratom? Ďakujem veľmi pekne. Pán Dan, ešte jedna otázka. A ďakujem veľmi pekne, e, pani predsedajúca, ďakujem aj všetkým za veľmi silné, e, dobré prezentácie, ktoré sa týkajú naozaj e, jednoznačného, jednoznačného benefitu pre, pre ľudí v Spojenom kráľovstve. A viem, že tieto otázky nie sú možno adekvátne prediskutované rok a pol, pred, rok a pol po referende a, a niekoľko mesiacov po spustení článku 50 som veľmi rád, že konečne sa tomu venujeme tu. Bohužiaľ, zdá sa, že to jeden e, poslanec, ktorý podporoval Brexit, nie je. To je trošku také prekvapivé, asi nie. Možno sme to mohli čakať, ale je to tak či tak znepokojúce a veľmi smutné, lebo to má dopad na všetkých našich voličov, či už hlasovali za opustenie alebo zotrvanie. E, hovorili sme tu aj o Eh, implementačnom období, ktoré môže byť nevyhnutné, mm, bez ohľadu na to, aká bude tá konečná destinácia, tak eh, relokačný aspekt toho, čo ste spomenuli, eh, bude to niečo, čo sa bude diať dlhodobo, alebo si to vyžaduje nejaké dlhšie plánovanie. Inými slovami, aké, aké, aké uistenie pre firmy to môže vyplývať a aké dopady to bude mať na zdravotnícky sektor v Spojenom kráľovstve. A pánovi Lafinovi sa chcem e, položiť otázku, aký by mal dopad no deal, teda žiadna dohoda na e, pozíciu pacientov v Spojenom kráľovstve. Dobre, odpovedajme najprv na tieto otázky a potom poďme ďalej. Uh, Ďakujem. Ďakujem, že sa môžem k tomu trochu detálnejšie vyjadriť. Takže najprv tomu, čo povedala pani Peter k otázke výskumu. Opäť tu je nám jasné, že skutočne veľmi hodnotná spolupráca v oblasti výskumu, predovšetkým klinického výskumu. Taktiež sme čakali na implementáciu nariadenia o klinických testoch. Sme veľmi radi, že Minulý e, týždeň bola spustená databáza e, dohľadu nad e, liečivami. Takže bude toto určitý aspekt, ktorý treba riešiť v rámci Brexitu? Áno. My si myslíme, že je tu príležitosť, aby naďalej jednotlivé teda miesta v Spojenom kráľovstve a členské štáty EÚ naďalej spolupracovali. Ja viem, že táto spolupráca je veľmi hodnotná. Máme skutočne skvelý program v oblasti výskumu v Európe, takže blíži sa ďalšie kolo rokovaní. Určite toto tam bude aktuálna otázka. Takže to, že sa EMA, agentúra EMA presúva do Amsterdamu, tak eh, toto samozrejme je teda určitý dopad. Tým dôsledkom čelí hm, aj priemysel, no a členské štáty sa budú musieť eh, prispôsobiť tej novej situácii v súvislosti napríklad s dávkami liečiv. Otázka je samozrejme, ako to v tom eh, prechodnom období zvládnuť. No ale čo týka Európskej regulačnej siete, tak tam je to otázka skôr kapacít. Najväčšia, najväčšou výhodou Európskej regulačnej siete bolo to, že ten celok bol lepší než jednotlivé časti. Samozrejme, združovali sa tam e, rôzne príspevky z rôznych strán. No a teraz tohto už nebudeme mať teda prospech budúcnosti. No a čo týka tých praktických aspektov, vy ste videli na jednej priesvitke tie všetky licencie, ktoré bude musieť tam preniesť. Toto je výzva aj pre Európsku úniu a 27 členských štátov. No a predstavte si, e, aký to, aká to bude e, výzva pre MHRA, keď to bude musieť vlastne my urobiť sami. Všetky tie diskusie, ktoré budú musieť prebehnúť. No a Hovorilo sa to o potenciáli pre dereguláciu a nižší štandard v Spojenom kráľovstve a MHRA a vláda nás uistili, že nie je ich úmyslom znížiť štandard alebo regulačný rámec a myslím si, že by to ani naše obyvateľstvo netolerovalo, ale uvidíme, čo príde. No a ešte na záver, než odozdám slovo Pólovi, tá otázka v súvislosti s prechodom je jasná. Pán Danc to skvele popísal. Je veľmi ťažké niečo naplánovať, pokiaľ neviete, kde bude tá konečná lokácia. Takže pokiaľ neviete, aké to partnerstvo bude, tak je ťažké, aby spoločnosti sa na niečo e, pripravili, pokiaľ nie je jasné, ako to bude legislatívne, ako to bude mať podobu. Takže Momentálne teda máme určitú legislatívu EÚ a Spojené kráľovstvo bude tretiou krajinou. To je jediná vec, ktorá je jasná. No a či je tu nejaká lepšia alternatíva, pokiaľ áno, tak prosím, nám ju dajte čo najskôr. Ďakujem. Taktiež ako prvá otázka pani Bierde ohľadom eh, do, dopadu na to Centrum zdravotného výskumu. Máme tam kvalifikovaných akademikov. Asi 16 všetkých všetkého personálu v tejto oblasti v Spojenom kráľovstve je z nejakého iného členského štátu EÚ. Takže požiaľ, o, myslím si, že tu ide o uznávanie napríklad e, diplomov a o voľný pohyb. Pretože v obašom prípade ten výskum nemôže prebiehať. No a samozrejme, ten prieskum, ktorý sme vykonali, opýtali sme týchto lekárov, čo chcete robiť po Brexite, kam chcete ísť pracovať, to sme nehovorili, nehovorili sme tam teda špecificky s výskumníkmi v tejto oblasti, ale Severná Amerika je najväčším e, výskumným trhom na svete, takže títo ľudia v Európe a v Spojenom kráľovstve, e, teda, ktorí pracujú v Spojenom kráľovstve, pochádzajú z Európy a mali by prechádzať nejakými gravičnými kontrolami, takže otázka je, kam pôjdu, no myslím si, že odpovede je jasná. Ďalej, otázka pána Taylora ja som dúfal, že sa nikto na Euratom neopýta, pretože toto je jedna z najkomplexnejších otázok, ktorými sa musíme zaoberať. Jeden z našich expertov v jadrovej medicíne hovoril minulý týždeň veľmi detailne o tejto téme. Ja vám môžem povedať, že povedal, že z očitým dôvodov to nie je dobré pre Spojené kráľovstvo. A čo týka EÚ a jej producentov, Spojené kráľovstvo dováža väčšinu izotopov z Belgicka, Holandska a Francúzska, takže určití e, producenti stratia odbytový trh. Ďalšia otázka pána Dansa, čo sa týka pacientov a ako to bude mať dopad na pacientov, pokiaľ by nebola dohoda po Brexite. Ja som hovoril so stovkami našim členov od referenda a ani jeden z nich nehovoril o tom, že by Brexit mal mať nejaký pozitívny dopad. Takže z toho si môžete vyvodiť vlastné závery ohľadom toho, či by Brexit mal byť pre pacientov pozitívny. Ďakujem. Ďalšia otázka. Pani Kadenbach. Ja sa obávam, že tá posledná veta už to povedala všetko pre britských pacientov jedno, z akej strany sa to pozriete, tým je to úplne jedno, nie je tam žiadna pozitívna vec, ktorá pre nich z toho vyplýva. Takže čo týka výskumu, vieme, že Spojené kráľovstvo je jedným z najväčších poberateľov prostriedkov z horizontu 2020 asi 16 a samozrejme tam tie peniaze nedú len do zdravotníckého sektora, ale aj do iných. Ale ja sa chcem opýtať, či už teraz možno súcítiť dopady tej neistoty na oboch stranách, napríklad a v akademickom sektore, ale aj vtedy, tam, kde sú verejno-súkromné partnerstva, priemysle, teda sektory, ktoré sa podiel na týchto programoch. Ďalej, minulý týždeň som mala to potešenie v rámci oslavy 25. výročia e, Európskej e, srdcovej siete, som hovorila s kardiológmi aj zo Spojeného kráľovstva a oni mali určité obavy, povedali, že veľká časť kardiológov v Spojenom kráľovstve je e, vzdelaná niekde v Európe, skoro asi 20 No a Takže oni samozrejme čerpajú aj z toho, takéhoto vzdelania, takže tam je taktiež veľká miera neistoty ohľadom toho, ako to bude so zdravotníckými pracovníkmi po Brexite, ale o tomto už ste hovorili. Takže ďalšia téma, ktorá sa opäť objavuje, nie je len e, schvalovanie liečiv, ale už ste hovorili aj o izotopoch to, po tej poslednej prezentácii. Je tu otázka obchodu, dodávok, bezpečnosti dodávok na bezprický trh aj po Brexite. Prístup k liečivám, myslím si, že tam podľa toho, ako budú vyzerať obchodné bariéry v budúcnosti, tak tam to bude podľa toho vyzerať. No taktiež v súvislosti e, s ECDC tam si myslím, že máme taktiež tie skúsenosti, ktoré si môžeme vymieňať, ale chcem sa opýtať, či je tu nejaký podobný nástroj, ako máme teraz v podobe ECDC, pretože to musí samozrejme zo dňa na deň začať fungovať, pokiaľ dôjde k tomu tvrdému Brexitu. Napriek tomu dúfam, že to tak nebude. Ďakujem, pán Palmer. Takže tie diskusie o medicínskej agentúre sú teda, sa teraz pustili. Amsterdam vyhral. Samozrejme teda Londý, pre Londý je to veľká strata a má to určité implikácie, teda kde sa fyzicky nachádza táto agentúra. No ale pokiaľ by Spojené kráľovstvo nespadalo pod jurisdikciu EMA v budúcnosti, ako si myslíte, že by sme mali postupovať ďalej, by sme sa vyhli nejaké veľké katastrofe v regulačnej sfére, čo týka ďalej dodávok, aby teda tam neboli nejaké skutočne katastrofické dôsledky pre pacientov v Spojenom kráľovstve. Hovorili ste o tom, že rok 2019, tam, že do tej doby je nerealistické vytvoriť príslušné ustanovenia, potrebujete, ako ste povedali, dostatok času, hovorili ste o tom v prezentácii, možno by ste to mohli viac, lepšie vysvetliť. Pokiaľ nevieme, aká bude tá záverečná destinácia, tak je ťažké si cestu naplánovať, ako ste povedali, ale možno len tak načrtnúť, ako dlho to bude trvať, vytvoriť štruktúry, ustanovenia, ľudia, ľudské zdroje budú potrebné, rôzne štruktúry. Takže možno ste nad týmto už rozmýšľali. Pán Lafin, môžem vás požiadať. Vy ste na záver, pardon, na úvod vašej prezentácie mali skutočne mm, dobré, výstižné priesvitky ohľadom toho, aký bude mať dopad na e, zamestnancov Brexit. Samozrejme, toto nie je jediná oblasť. Ja som spolupracoval s praktickými lekármi, tam, kde teraz som žil predtým. Pozrel som sa napríklad, že sú tam problémy s um, teda naberaním nových pracovníkov v oblasti zdravotníctva. Takže nakoľko bude Brexit obrovským problémom v porovnaní s tými ostatnými výzvami a problémami, ktorý momentálne čelí národné zdravotníctvo, bude to to najhoršie, čo sa stane, ten najväčší problém? No a ďalej ma zaujímal názor BMA. Vy ste organizáciou, ktorá je plne zapojená do politik v rámci eh, zdravotníctva, národného zdravotníckého systému. Takže čo hovoríte na to, že Brexit je vnímaný ako riziko pre národný zdravotnícky zdravotný systém. Takže je britská vláda pripravená riešiť e, tieto otázky? Ja mám taký dojem, že príliš nie. No a ďalej tá európska referenčná sieť, do ktorej zapojených asi 40 nemocníc v Spojenom kráľovstve. Máme tam obrovský potenciál čo týka inovácie v tejto oblasti. Takže aká je potenciálna strata pre Spojené kráľovstvo, pokiaľ nebudeme mať príležitosť byť súčasťou tejto referenčnej siete v budúcnosti, možno máme nejaké krajiny EHP, ktoré sú členmi tejto siete. Bol, bola by to samozrejme strata pre širšiu inovatívnu sieť v EÚ. Ďalej, kolegovia. Takže prosím vás odpovede. Takže um, tá otázka pani Kadenbach, to bola dôležitá otázka v súvislosti dôle- s výskumom. Takže my, čo očakávame, predovšetkým teda v biofarmaceutickom priemysle, že tu máme inovácie, teda na veľké verejnosúkromné partnerstvo, ktoré bolo veľmi úspešné v našom sektore, v našom rámci nášho výskumu. No a ja som v Spojenom kráľovstve často hovorila s akademikmi, s malými spoločnosti, ktoré sa pýtali, aká je budúcnosť IMI v Spojenom kráľovstve. No a čo sa týka ustanovení alebo podmienok pre priemysel. My sa dívame na IMI ako na centrálne miesto pre partnerstvo, taktiež pre ten nový rámcový dialog. Účasť Spojeného kráľovstva, o tej skutočne treba diskutovať, pretože pokiaľ sa staneme treťou krajinou, tak už nebudeme môcť viesť žiaden z tých projektov, napriek tomu, že sa nebudeme môcť za určitých podmienok naďalej zúčastňovať ale je treba o tom hovoriť širšie aj v súvislosti s účasťou na týchto programoch celkovo. No a myslím si, že spolupráca v rámci výskumu po rokoch investícií myslím si, že sme v podstate nikdy neuznali, aké, nakoľko je dôležité budovanie partnerstie. Trvá to celé roky, je to komplikované, náročné a taktiež je ťažké to potom nejak prerušiť. A to vede nepomáha, keď tam dochádza k takýmto umelým prerušeniam. Európske referenčné siete sú príkladom toho, ako tieto partnerstva teraz začínajú prinášať prvé ovocie. Napríklad som, keď som bola v Škótsku, tak mi hovorili o pediatrickej výskumnej sieti, kde Škótsko z toho malo obrovský prínos takejto siete. No a pokiaľ by sme toto prišli, tak ja som skutočne bola na tejto konferencii v Škótsku a nemôžem vám povedať, že ako reagové ľudia, keď si predstavili, že by toto nebolo. Takže určite by to bola obrovská strata, ale ECDC, dúfam, že nie, nie teda relevantné tejto súvislosti, lebo čo sa týka životného prostredia a tejto oblasti, určite pokiaľ prídeme dôležité informácie, údaje, E, varovanie alebo varovacie systémy v rámci napríklad dohľad nad liečivami, tak to nie je prínosné vôbec pre nikoho. Takže len dúfam, neviem teda, ako sa to vyrieši, ale musíme to nejak vyriešiť, lebo ináč to priniesie problém všetkým. No a tá posledná otázka. Pokiaľ Spojené kráľovstvo nebude súčasťou Európskej regulačnej siete, tak v, to, v akej chvíli sa to stane problémom? Nuž, aby som to povedala tak polopate, tak toto rozhodnutie presúť investície to už padlo. Pretože my potrebujeme tie testovacie miesta, o ktorých som hovorila. Oni sa nedokážu vybudovať za mesiac alebo za pol roka. Trvá to dosť dlho a väčšinou sa takéto veci plánujú aspoň dva roky dopredu a často je to ešte dlhšie. Takže tuto skutočne máme obrovskú vizu. A ja viem, že ten prískum identifikoval pár prípadov, ktoré možno tento výbor dobre pozná, keď máme produkty, ktoré sa vyrábajú len v Spojenom kráľovstve. Pokiaľ nemôžu byť dovezené do Európy, tak nepochybne toto bude mať dopad na pacientov 27 členských štátov EÚ a naopak. Takže potrebujeme nejaké pragmatické riešenie. No ale ako dlho to bude trvať? Tak to závisí na to, ako ako to bude na konci vyzerať. Pokiaľ sa približí tomu riešeniu, ktoré obhavuje priemysel, tak dúfam, že ten dopad nebude až taký hrozný. No a pokiaľ tu bude tvrdý Brexit, tak uvidíme, budeme potrebovať na to čas. Veľmi pekne ďakujem. Teraz sa dostávam k otázke kardiológov. Vyše 10 rokov trvá takéhoto eh, lekárskeho špecialistu vychovať tak ak by sa x uh, takýchto kardiologov rozhodlo, že zajtra odídu uh, zo Spojeného kráľovstva, nebudú v podstate nahradení až do roku 2027. To znamená, že ak budete mať kardiologický problém do roku 2007, šanca, že vám pomôžu, bude značne uh, znížená. A čím som starší, v podstate tým ma viac trápi táto situácia. A teraz by sme mali prejsť na otázku pána Palmera v nadväznosti na pracovné sily. <clears throat> Brexit samozrejme je číslo 1, číslo 2, číslo 3, pokiaľ ide o ohrozenie pracovných síl. Samozrejme, že ja by som to trochu klasifikoval, pretože máme obrovské množstvo rôznych otázok v nadväznosti na pracovné síly a rôzne špecializácie. Brexit samozrejme nie je e, nevyhnutne len dodatočným e, no vrstvou, ktorá predstavuje isté problémy. Ehm, pretože samozrejme, že tam máme Írsko a tak ďalej a to sú naozaj rôzne problémy, ktorým sme sa mohli vyhnúť, že či vlastne eh, vláda Spojeného kráľovstva dostatočne rýchlo kona, ak to mám naozaj povedať eh, úprimne, je to aj našou úlohou. Samozrejme, že my sa stretávame s vládou Spojeného kráľovstva, ale oni musia vlastne eh, ako prioritu stanoviť práve zdravie občanov. <clears throat> Veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme e, členom Európskeho parlamentu, ďakujeme e, členom panelu. Počuli sme e, viac detajlov, pokiaľ ide o túto vzájomnú závislosť v nadväznosti na Spojené kráľovstvo a ako to bude vlastne každého ovplyvňovať v prípade, ak by tento Brexit mal pokračovať Um, nie práve priateľným, do, pre, dobrým výsledkom, pokiaľ ide o rokovania. Dúfame, že toto naše stretnutie naozaj predstavuje veľmi dôležité myšlienky a toto sú veci, ktoré samozrejme negociátorom predložíme, <clears throat> aby si boli, uvedom, aby si boli vedomí istých detajlov, pokiaľ ide o skutočnú realitu. Takže veľmi pekne ďakujem členom parlamentu, panelistom a uvidíme sa na nasledujúcej slodzi, <clears throat> na nasledujúci týždeň. Takže prajem vám príjemný večer.